colleagues. Good morning, everybody. Let's get started. first point on the agenda is item nine. It's about the so-called reciprocity in public procurement. Dobré ráno, kolegovia. Prejdeme k bodu 9 na našom programe. Ten sa týka prístupu tovarov a služieb tretich krajín na vnútorný trh EÚ. Pán Kaspari nám predložil tento svoj pracovný dokument. Nehovoríme o tom už prvýkrát. Dáme teraz slovo pánovi Kasparimu, aby predniesol svoju prezentáciu svojho dokumentu, ktorý máte všetci vo svojich e, podkladoch a potom budeme diskutovať. Dáme slovo aj komisii. Nech sa páči, pán Kaspari, máte slovo. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem za to, že dnes môžeme prejednať môj pracovný dokument. Snažil som sa v pracovnom dokumente zhrnúť niektoré otázky, ktoré za posledné týždne sa objavovali v diskusiách. Myslím, že vo výbore sme v situácii, kde máme niektorých poslancov, ktorí by úplne najradšej odmietli celý návrh komisie a potom je tu dosť poslancov, aj takých, ktorí by sa s tým predsa len chceli popasovať. Môj e, dojem z doterajších diskusí je taký, že články 8 a 10 vlastne nie sú spochybňované a nie je potrebné ani nejako na ne diskutovať. Sústredujeme sa predovšetkým na článok 6 a taktiež na niektoré ďalšie podrobnosti. Otázky, ktoré sa e, objavili v posledných týždňoch, a zatiaľ ešte nie sú ani zodpovedané ani po vypočutí, ako by sme mohli poňať naše trhy verejného obstarávania v Európskej únii z očí voči tretím krajinám. Som veľmi rád, že naše oddelenie dopadových štúdí v parlamente sa zaoberá aj touto otázkou a pracuje práve teraz na dopadové štúdii v tejto oblasti. Myslím si totiž, že by sme mali vychádzať do spoločného základu po tom konečnom hlasovaní Ďalej druhá vec, ako pristúpime k tomu, že v súčasnosti ehm, mnohé členské štáty už majú právne úpravy toho, ako poskytovateľia z tretich krajín ehm, môžu byť vyňatí z trhu verejného obstarávania. Je tu návrh komisie ehm, zaviesť v vodných ustanoveniach bod 18, ktorý vlastne vyzýva k tomu, aby ak nadobudne účinnosť toto nariadenie, potom by sa tým automaticky vyňali z praxe Mm, národné právne úpravy v tomto smere. A ja by som navrhoval v tomto smere, aby sme poskytli ponuku tým, ktorí to vnímajú ako protekcionistický zákrok. Navrhneme im aby automaticky prestali platiť národné právne úpravy, potom čo nadobudne účinnosť toto a nariadenie, tak aby sme dokázali efektívne presadovať túto európsku legislatívu ďalej. Je tu významná otázka, ako pomôže tento nástroj v oblasti otvárania trhu, alebo či tu ide naozaj o protekcionizmus. Ja som nadobudol dojem z dopadovej štúdie komisie aj z nášho vypočutia, že nemáme zatiaľ konečnú odpoveď na túto otázku, preto podľa mňa by nebolo správne eh, jednoducho odmietnúť návrh komisie. Bol by som skôr za to, aby sme zvážili, ako môžeme zaviesť do textu revíznu doložku. A táto doložka by tiež sa mohla poňať ako ponuka všetkým tým, ktorí vnímajú celú túto tému veľmi skepticky. A povedali by sme, že to teda skúsime. Komisia totiž v úvode k návrhu nariadenia e, spomína revíznu doložku, ale potom v článkoch sa k tomu už nevracia. Preto by som navrhoval, aby sme v článku 19 taktiež ešte doplnili revíznu doložku, ale navrhoval by som, a som však ochotný o tom diskutovať s kolegami, aby komisia s tou druhou správou, ktorú sa chystá predložiť, chystá sa preklad správy každé dva roky, aby tejto správe potom uviedla, z akých dôvodov nevníma potrebu meniť právne úpravy v tomto smere. A že po šiestich rokoch potom predloží pozmenený návrh a mali by sme vďaka tomu nástroj, ako môžeme potom vyvíjať tlak na komisiu, aby naozaj došlo k potrebnej e, úprave. A ak naozaj bude odôvodnené, že nie je potrebná zmena, e, tak e, to budeme mať aspoň takto oprávnené, odôvodnené. Ďalej sa v diskusii objavilo aj to, že musíme dbať o to, aby sme rozvojové krajiny nejako neznevýhodňovali v ich rozvoji. To sa týkalo najmä tých, ktorí obhajujú záujmy rozvojových krajín tu u nás. Preto sme sa dohodli, že tu zvážme podobné kritérium ako v prípade všeobecných preferencií a taktiež zvážime, ktorých krajín by sa to týkalo, ktoré by boli vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, tak aby ich to nejako neznevýhodňovalo v ich rozvoji. A myslím, že kľúčový bod môjho návrhu v odseku 5 je, ako dosiahnuť To, čo sa snaží článok 6. Mnohí kolegovia o tom diskutovali. Ide o to, že tie miesta, ktoré vypisujú takéto verejné súťaže, teda mesta alebo regióny, aby mohli rozhodovať, či v podkladoch bude uvedené, že sú vyňatí poskytovatelia, uchádzači z tretich krajín a ak sa prihlásia, komisia by potom rozhodla, či sa môžu vyňať alebo nie. Ale podľa mňa by sme boli týmto v situácii, že by sme nemali žiadnu prísnu európsku politiku obchodu. Bola by to situácia, kde by mestá, regióny samotné vlastne rozhodovali. A podľa mňa by sme sa mohli dokonca ocitnúť v absurdnej situácii, kde by jedno mesto napríklad podľa článku 6 e, úplne vyňalo poskytovateľa z tretej krajiny, ale v inom meste by e, bola vypísaná verejná súťaž podobného charakteru a e, tam by sa uchádzal rovnaký subjekt a pritom by bolo povolené, aby sa aj on uchádzalo túto verejnú súťaž. To by bola dosť absurdná situácia, pretože by to nezodpovedalo cieľom a princípom našej obchodnej politiky. Podľa mňa teda by sme mali stanoviť, že článok 6 eh, ponecháme v nariadení, ale stanovíme, že len ak sa začne konanie v súlade s článkami 8 a 10, eh, sa potom môže komisia odvolať na článok 6 a potom sa môže rozhodnúť, kto vlastne bude skúmať eh, ďalšie kroky, čo sa týka vyňatia alebo nevyňatia týchto uchádzačov z tretich krajín. Ďalej bod 6. Tu ide o otázku, ak budú vyňaté tieto um, miesta verejnej súťaže, tu je v návrhu komisie princíp, ktorý hovorí, že v akutných prípadoch e, komuny môžu vziať na vedomie aj poskytovateľov z tretich krajín, ale musíme e, si pozorne zvážiť, ako e, to stanovíme presne v texte takúto možnú výnimku, tak aby to bolo jednoznačne jasné pre mesta a obce. Toľko teda z mojej strany. Teším sa na dnešnú diskusiu s kolegami. Predpokladá sa, že do junovej schôdze by sme zrejme mali mať výsledky dopadovej štúdie tu od nás z parlamentu. Už máme aj stanovisko právnej služby. A navrhoval by som, aby sme dnes využili príležitosť diskutovať o pracovnom dokumente a potom v júni, keď budú oba dokumenty k dispozícii, na ich základe potom vypracujeme aj návrh správy. Toľko teda môj súhrn. Snažil som sa poskytnúť v pracovnom dokumente viacero alternatív všetkým tým, ktorí vnímajú túto tému skepticky. Snažil som sa napríklad eh, v oblasti tej revíznej doložky vysporiadať sa s témou eh, zastavenia platnosti národných legislatív v konkrétnych prípadoch. A tým, ktorí to vnímajú skepticky, som sa snažil poskytnúť viacero eh, možných alternatív postupu. A členské štáty, ktorých sa to týka, by mali pozorne zvážiť to, o čom hovorím v pracovnom dokumente. Bol by som rád, keby sme napokon získali širokú väčšinu pre tento dokument na rade. Je totiž situácia taká, že čiastočne tam nie je vôbec ochota rokovať o tomto dokumente, preto by podľa mňa bolo vhodné, keby Európsky parlament eh, to, čo je najväčšou väčšinou podporil v hlasovaní, tak aby sme potom mali vhodné páky v rokovaniach s radou. Ďakujem. Ďakujeme pekne za túto vašu veľmi konštruktívnu prezentáciu pracovného dokumentu. Ďalej dostáva slovo tým spravodajca Berlange v mene SAD. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Drahý Daniel, najskôr by som sa k tomu poslednému bodu, ktorý si e, spomenul. Ak sa totiž dohodneme, že takáto legislatíva naozaj bude, musíme sa postarať o to, aby parlament eh, to naozaj schválil čo najväčšou väčšinou, aby sme tam zhľadnili eh, čo najpočetnejšie názory, pretože inak nebudeme schopní v rokovaniach s radou presadiť naše stanovisko, ak už tu u nás v parlamente nebudeme schopní zjednotiť eh, rôzne záujmy. Teda rozhodne podporujem túto snahu o čo najširšiu väčšinu tak aby sme sa snažili čo najviac zjednotiť tie odlišnosti, ktoré tu zatiaľ v parlamente sú. Tak aby sme mali eh, potom šancu poskytovať a rade aj ponuky, tak aby sa nám naozaj podarilo presadiť toto nariadenie do európskej legislatívy. Myslím, že s tým súvisia viaceré veľmi dôležité body, ktoré si spomenul. Napríklad otázka diferencovaného postoja k rozvojovým krajinám. Tu podporujeme stanovisko zavedenia kritérií systému všeobecných preferencií. Podľa mňa by to bol spravodlivý prístup a tým by sme taktiež diferencovali tie odlišné krajiny. Myslím teda, že takýto prístup by bol vhodný. Taktiež si myslím, že v otázke prepojenia článku 6 a 10. To by bolo podľa mňa zmysluplné, tak aby sme zabezpečili, že nebudú nejaké nejasnosti v vnímaní možnosti vyňatia poskytovateľov z tretich krajín, aby to bolo prepojené s platnými európskymi normami. Čo sa týka otázky zhľadňovania týchto štandardov, a tu je relevantná aj otázka sociálnych aspektov a aspektov životného prostredia. Aj to totiž v mnohých oblastiach je problémom, že sa porušujú tieto princípy a to môže byť dosť významným argumentom, čo sa týka narušenia hospodárskej súťaže. V smernici, ktorá aktuálne platí o zadávaní, máme článok 59. Eh, Možno by sme mohli prebrať eh, nejaké podobné znenie aj tu do tejto právnej úpravy, že by komisia mohla vykonávať kontroly a mohla by zohľadňovať aj tieto kritériá a tým by v posudzovaní možných e, odstavení poskytovateľov tretich krajín zohľadňovala aj tieto kritéria. Čo sa týka revízie, aj to si myslím môžeme podporiť. Aj to je podľa mňa rozumná podmienka zaviesť mm, lehoty a potom v prípade potreby aj zaviesť potrebné zmeny v texte. Myslím, že to by bol hodný signál aj rade, že teda sme za konštruktívny prístup. Ešte je treba zvážiť, otázku tej hodnoty tých 5 miliónov, či je to naozaj vhodná prahová hodnota, alebo či by sa to malo odlišovať eh, podľa druhov poskytovaných služieb. Ale to už sú podrobnosti a k tomu sa môžeme vrátiť neskôr v diskusiách. Toľko teda také úvodné vystúpenia z mojej strany. Myslím, že pracovný dokument je inak veľmi konštruktívne sformulovaný. Ďakujem. Um. Nevidím, že by sa žiadny ďalší tenevý spravodajca hlásil. Pýtam sa však, kto ďalší sa chce vyjadriť v diskusii. Pán Sturdy v mene ECR. Ja sa ospravedlňujem, pán predseda, že ja som tu v úvode nebol, ale E, musím povedať, že to, čo som si vypočul, e, ma ubezpečuje, že prístup je naozaj vyvážený. Ja som si istý, že naša skupina by to podporila, pretože to vyzerá ako veľmi konštruktívny návrh. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tebou. To je všetko, čo môžeme tejto chvíli povedať. Ďakujeme. Vypočujeme si teraz komisiu. Rupert Schlegelmilch, tu máme takéhoto zástupcu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. And... Ďakujem, pán predseda. Teší nás pozitívne vnímanie a pozitívny postoj vášho výboru k tomuto nášmu návrhu. Od samotného počiatku sme hovorili, že sme ochotní zohľadniť stanoviska Európskeho parlamentu, či už ide o to, aby sme prekonali eh, ten skeptický prístup, e, ale vyhoveli tým, ktorí e, sú rozhodne za takýto nástroj, e, ale ubezpečili aj tých, ktorí dosť skepticky ktorí sú aj niekedy zásadne proti takémuto zavedeniu. Snažíme sa to teda vnímať konštruktívne a môžem vám poskytnúť predbežné reakcie na niektoré návrhy, ktoré sme si vypočuli od vás. Začal by som možno návrhom, ktorý je už na stole dosť dlho, je to otázka toho, či naozaj bude trh dostatočne otvorený a ďalej tá dopadová štúdia, ktorá nám poskytne ďalšie informácie v tomto smere. Myslím, že sme v dosť eh, komplikovanej situácii, pretože vieme, že údaje nie sú úplne um, ideálne. Štatistiky totiž nezohľadňujú obsah uh, takýchto ponúk vo verejných súťažiach, teda využívame poznatky z právnej oblasti, tie záväzky, ktoré sú platné, ktoré sa týkajú možných e, zákaziek. To nám však dáva e, relatívne dostatočnú istotu, že to, čo sa schválilo v dohodách na pôde VTO alebo inde, aby sa dodržovalo, ide tu teda to, tú právnu otvorenosť, ktorá sa potom prináša do možností ale nie do priamých eh, ponúk eh, na zákazky. Povedal by som, že tá miera prieniku je relatívne vysoká v tomto smere. A taktiež by som eh, povedal, že je tu moderná sieť dodávok. Nie vždy však celkom jednoduché presne určite z akých prvkov pozostáva, teda nezodpovedá to vždy úplne v plemire miere realite. Musíme ehm, sa však snažiť ehm, zohľadniť aj túto e, neúplnosť. Možno sa nám jedného dňa podarí zohľadniť na 50 e, teda konkrétny obsah týchto e, zákaziek. A možno to bude stačiť, takáto miera presnosti. A ďalej, čo sa týka väčšej miery presnosti, o tom aký vzťah bude medzi úvodným ustanovením 18 a článkom 5, čo sa týka legislatívy členských štátov. Snažili sme sa zaviesť e, a sformulovať článok 5 e, dosť jasne, v tom zmysle, že to sú jediné situácie, kde členské štáty môžu naozaj prijať opatrenia. Myslím, že z právneho hľadiska by to malo podporu, ale z politického hľadiska chápem, že to nie je až také jednoznačné, ako keby sme tvrdili, že e, nesmieme prijať isté opatrenia voči členským štátom. Neviem, či by sme to naozaj mali naprávať, ale môžeme sa pokúsiť eh, niečo s tým urobiť. Ďalej je tu návrh revíznej doložky. Tu myslím, že môžeme o tom diskutovať. Mnohé naše legislatívne úpravy majú takúto revíznu doložku, teda myslím, že by sa s tým niečo dalo urobiť. Nie som si však celkom istý tej um, malej doložky na konci a síce, že by sme mali zaviesť doložku o ukončení platnosti. Myslím, že tá revízna doložka, ktorá nie je zatiaľ obsiahnutá v legislatívnom návrhu, by sa mala poňať ako štandardná revízna doložka, že by sme mali poskytovať potom eh, ďalšie informácie legislatívnemu orgánu o hodnotení platných úprav. Eh, to teda vnímame pozitívne, takýto návrh. Trošku zložitejší je eh, aspekt rozvojových krajín. Ak by sme poskytli prístup aj tým najmenej rozvinutým krajinám. Myslím, že by sa to výrazne prejavilo aj e, na celkovej situácii. Nemôžeme teda úplne automaticky prevziať všetko, čo platí v naredení o všeobecných preferenciách. Eh, trhy, na ktorých vidíme problémy, keby sa vyňali z tohto rozsahu pôsobnosti, podľa mňa by to bolo vhodnejšie. Chceme možno zvýšiť tú prahovú hodnotu, ale nevieme ešte, eh, kam až sa chceme posunúť. Nie sme si istí, či by sme sa mali posunúť až na tú úroveň eh, úpravy systému všeobecných preferencií. Myslím, že vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že sa tým môžeme zaoberať je to relatívne jednoduché, keby sme ostali pri tom návrhu, ktorý aktuálne platí. Ak by sme to začali rozlišovať, bolo by to podľa mňa dosť komplikované. Teraz by som dal slovo kolegovi. Myslím, že otázka vnútorného trhu a tá roztrieštenosť, e, ktorá sa tu spomenula a prepojenie medzi článkami 6 a 8, myslím, že to sa týka, ako zabezpečiť e, správne fungovanie vnútorného trhu. Teda dávam slovo kolegovi. Thanks, Rupert. Thank you, everybody. Ďakujem pekne, Rupert. Ďakujem pekne všetkým. Chcel by som sa predstaviť. Som riaditeľ, ktorý má na starosti otázky verejného obstarávania. Dovolte, aby som dodal pár slov ohľadne čísel, ktoré sa týkajú verejného obstarávania a môžem nadviazať iba na to, čo povedal Rupert, aby ste mali určitú predstavu na jednotnom trhu, pokiaľ ide o cezhraničný trh a cezhraničné verejné obstarávanie 1,5%, takže vidíme opätovne, že ten potenciál pre otvorenie a skutočné otvorenie je pomerne značný. Samozrejme, zložité je dopracovať sa k tým presným číslam, správne si vykladať, napriek tomu, že to je 1,5%, pokiaľ ide o cezhraničný priamy obchod. Keď si pozriete nepriamy obchod, tak tento číslo bude samozrejme iné, pozitívnejšie. No a aby som iba naznačil, aké je zložité sa opierať o čísla e, v rámci realizácie politík, tak som to chcel načrtnúť. To bolo poprvé, teraz po druhé. Chápeme vaše argumenty a obavy, ktoré sa týkajú uprnostnenia osmičky voči desiatky a nie šestky. Totiž to ide o to, že vaši partnery na rade zdá sa, že idú presne opačným smerom, oni no, nechcú hovoriť o osmičke, desiatke, možno by tolerovali šestku, takže je to istý problém, bude to zložité, aby sa zohľadnili všetky stanoviská. My sme ochotní zvážiť v zmysle zlepšenia tú šestku na jednej strane a desiatku na druhej strane, ale pravdepodobne budeme toho názoru, že podmienenie uplatňovania článku 6 vo vzťahu k tej osmičke a tým vyšetrovaniam, to by asi bol problém a pre radu to bude asi jasné znamenie, no to by to boli proti tomu. Takže ide o to, ako to celé zlepšiť, ako to riešiť konzistentne, zohľadnite dva režimy, musíme naďalej o tom diskutovať s vami. A ako povedal Rupert, sme veľmi radi, že máte záujem túto iniciatívu a snažíte sa ju podporovať. Je to pomerne pokročilé, a jasne hovoríte voči rade vaše argumenty, takže dôležité, aby sa siel pokrok. Ďakujem pekne za váš záujem. Uh, Ďakujem pekne. Sme veľmi radi, že tu máme komisiu v tomto zložení a vieme, že ten váš tým je veľmi silný. No a teraz sa vráťme našmu spravodajcovi a ešte Bernd Lange. Áno, ja by som sa ešte chcel e, zamerať na sociálne a environmentálne kritéria. Možno bol dobre to spomenúť. Áno, kolega má pravdu, komisia nezareagovala na túto tému, nech sa páči. Ak dovolíte, mám jednu otázku na zástupcu DigiMarkt, pokiaľ ide o tú otázku článku 6. Ja chápem, že na rade, ak už vôbec, tak viac sa im páči 6 ako 8 10. Vystáva tu otázka, milím sa, alebo nemáme tu tú situáciu, že 8 10 môže zabezpečiť to, aby sme tu mali jasnú európsku obchodnú politiku a prostredníctvom 8 a 10 tu ide o to, že môžeme vylúčiť poskytovateľov E, služieb z tretich štátov, to je tu pákový efekt. To znamená, že osmička a desiatka sú také centrálne a potom čo sa týka šestky, bez tej osmička desiatky, členské štáty alebo mesta a obce môžu za istých okolností vylúčiť poskytovateľov. V zásade by to bol presný opak toho, čo chceme dosiahnuť. Totiž to by sa to plne fragmentovalo. Každý štát, každá obec, každé mesto, samozrejme so súhlasom komisie, by konali tak, ako sa im to hodí a nedosiahli by sme to, čo chceme mať, aby tu nebol pákový efekt, potom by tu vôbec nebola taká jasná politika, bol by taký svojvoľný postup vo vzťahu k poskytovateľom na rozličných úrovniach, takže môžete mi pomôcť týmito obavami a ich rozptýliť. Totiž to nechceme dať rade taký nástroj, ktorý, ktorý umožňuje, aby svojvoľne môžli vymočiť poskytovať tretí štátu, Ja som návrh komisie pochopil tak, že chceme mať jedno, e, spoločnú e, obchodnú politiku a takto zabezpečiť pákový efekt. Takže to je moja otázka. Takže milím sa tu, alebo nesprávne to chápem, alebo ako riešiť túto dilemu. Commission, two questions. I have a third one. Ďakujem pekne, komisia. Ja by som ešte chcel doplniť jednu vec. Spomínali sa, spomínala sa národná legislatíva, ktorá sa týka obmedzenia účasti na verejnom obstarávaní. Máte o tom nejaké bližšie informácie? Máte nejaký zoznam takýchto, takéto legislatívy? Môžete poskytnúť parlamentu takéto informácie? Komisia, nech sa páči. Máte slovo, aby ste zodpovedali tieto tri otázky. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I mean... Ďakujem pekne, pán predseda. Očividne, ako keby sme nevnímali tie argumenty, ktoré sa spomínali, my sme sa snažili povedať to, že chceme zaviesť vyššiu mieru organizácie do toho systému. Prepojenie medzi článkom 6, tu ide o decentralizované opatrenia a potom tie spoločné politiky. E, ide o to, že v súčasnosti komisia totiž to má dohľad nad individuálnymi požiadavkami a vylúčenie. My sme zaznamenali stanovisko pána Kaspariho, že to je nedostatočné, mohlo by to viesť s tým nesúladom a tak ďalej. To znamená, že budeme sa zamýšľať nad koherentnejším systémom a pracujeme na tom, vidíme to isté napätie. Ten postup v rámci článku 6 znamená pomerne rýchlu, individualizovanú reakciu v porovnaní s zložitejším nástrojom na európskej úrovni, kde musíme otvoriť rokovania, musíme vyšetrovať a tak ďalej. Samozrejme, nejaké, nejaká miera prešetrenia sa musí vykonať aj na základe článku 6, totiž to musia tam byť dôvody na to, aby e, bolo možné postupovať v mysle toho článku. Ja by som to zhrnul tak, že v zásade tu máme situáciu, že čím viac budeme hovoriť áno pánu Kaspárimu a inštinktívne súhlasíme s tým, že európsky nástroj by určite bol lepší spôsob a jednoduchšie ako postupovať, tým viac sa vzdialujeme od tej politickej situácie niekde inde. To znamená, že tu ide o to, že tu chceme byť obozretní v tejto fáze a budeme sa zamýšľať nad tým, aký spôsob je možné posunúť obidva prvky, až kam môžeme ísť. Nie je to ani tak na nás, ale bude sa to riešiť v rámci prípadných trialógov v budúcnosti, pevne veríme, že sa uskutočnia. No a teraz druhá otázka, ktorá sa týka legislatívy členských štátov. Myslím si, že sme si skutočne vedomí rozličných systémov, ktoré nie sú kompatibilné v oblasti obchodných politík. Môžeme spomenúť Belgicko, Estonsko, Cyprus, Taliansko a Spojené kráľovstvo. To sú tie štáty, kde sa zaberáme ich krokmi, je to fragmentované, niektorí sa to snažia napraviť, niektorí nie, ide o tie možnosti výluk a tak ďalej. Takže táto informácia je k dispozícii je v akékoľvek forme, nech sa páči, radi vám to dáme k dispozícii a je to vlastne na strane 90 a asi po strane 90 na, v, tej, v tej štúdii posúdenia vplyvov. Takže to je tá situácia, kde sa nachádzame a jednoducho musíme pokračovať tieto diskusie, aby sme zabezpečili rovnováhu medzi dvomi aspekty. Pokiaľ ide o ten komunitárny prístup, a to vlastne o čom hovoril spravodajca, my to zdieľame ako komisia, to je jasné. A potom tá zložitejšia otázka, ktorá sa týka pracovných a sociálnych štandardov. Myslím si, že v súčasnosti tento nástroj sa zameriava na otázku reciprocity, to znamená, že či sú tie trhy otvorené. Mohli by to byť ďalšie všeobecné nástroje, ktoré majú zabezpečiť koherentnosť v oblasti environmentálneho a oblasti sociálneho. Takže toto to nie je jednoduché, ale momentálne to nie je priame zameranie tohoto nástroju nástroje Budeme sa tým zaoberať. E, po tejto diskusii to prvýkrát sa to takto otvorene spomína. Myslím si, že <coughs> budeme sa zaoberať tým, ako môže postupovať. Tu ide aj ten, tie články, ktoré sa spomínali, tieto súvislosti. A pre mňa to vystávajú viaceré otázky a musíme sa tým zaoberať. Takže poznačíme si to a samozrejme budeme sa tým musieť zaoberať. Ďakujem pekne ešte predtým, ako dám slovo Danielovi Kasparimu. Dovolte, aby som dal slovo pani Muscardini, ktorá práve dorazila medzi nás. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja tu vystupujem mene Amy McClarkin, z ECR a tu by som sa jemene chcela poďakovať za výbornú prácu, ktorú odviedol pán Kaspari. Zároveň by som chcela zdôrazniť, že mnohé pochybnosti, ktoré vyjadril spravodajca, vlastne podporuje aj pani McClarkin. A nemyslím si, že odpovede, ktoré mi poskytla, poskytla komisia, vyvrátili tieto obavy, takže to by som chcela zdôrazniť. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ďakujem pekne. A na záver by som dal slovo spravodajcovi Danielovi Kasparimu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať za výmenu názorov. Budem veľmi rád, ak na najbližšom zasadaní príslušné pracoviská parlamentu nám budú prezentovať svoje dokumenty a ja potom veľmi rád E, to posúdim a to, o čom hovorila komisia, sa pokúsim zohľadniť. Som za to vďačný. Potom tá téma, o ktorej hovoril Bernd Lange, sociálne environmentálne štandardy, aby sme tam chceli niečo také zakomponovať, môžeme sa myslieť nad tým, ako by sa to dalo spraviť. A potom, ak komisia v tom systéme všeobecných preferencií by to vypočítala, bolo by to výborné a rád by som dostal príslušné podklady. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Uh, the... Ďakujem pekne, postupujeme výborne, dostali sme, dostali sme pokrok v tejto spornej otázke, teraz bol číslo 10. Obchodné opatrenie uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci z pracovaní polnospodárských výrobkov. Toto je stanovisko pre výbor Agri. Náš spravodajca pre stanovisko je Albert Des. Vidím, že tu ste. Takže rovno vám dám slovo. Nech sa páči. Ja, Dank, Herr Ďakujem pekne, pán predseda. Pri tomto stanovisku ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady. Ide o obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním polnospodárských výrobkov. Spravodajcom je kolega Paulo de Castro a Ide tu všetkým článku 43.2 a 207 zmluvy o fungovaní Európskej únie. To sú tretie právne základy, je tu aspekty SPP a obchodnej politike, ide tu o kompetencie zákonodarcu na unijnej úrovni, teda rady a parlamentu. Vo všeobecnosti táto téma sa týka úpravy obchodných politík v oblasti hospodárskych produktov, ide do prispôsobenia sa Lisabonskej zmluve, ide tu o vykonávacie akty a delegované akty, je tu spoločná organizácia trhov v obdobie 2014-2020. Hlavné zameranie je, aby bolo čo najmenej delegovaných aktov alebo vykonávacích ustanovení, aby tu bolo viac samotnej legislatívy, primárnej legislatívy. To bude zložité, keďže parlament Jednoducho tu má príliš málo zdrojov na to, aby to dokázal zabezpečiť. Takže preto je nevyhnutné, aby komisia v vyššej miere vykonávala vykonávacie akty a mala vykonávacie predpisy. Obsahovo a časového hľadiska je dôležité zabezpečiť koherentnosť e, spoločnej organizácie trhov. Preto tá úprava by sa nemala týkať obdobia 5 rokov, ale 7 rokov, lebo spoločná organizácia trhov e, sa má vlastne vykonať do roku 2020 a je dôležité, aby táto zložka platila do roku 2020, aby to vlastne bolo v súlade so spoločnou organizáciou trhov. Ako väčšina z vás vie, ja sa zaberám pro všetkým SPP, som koordinátorom EPP na výbore AGRI a v rámci reformy spoločnej polnohospodárskej politiky som sa snažil odburovať byrokraciu, zabezpečiť zjednodušenie. Preto považujem za dôležité, aby dosiahnuté kompromisy na výbore Agri, ako aj na úrovni iných výborov sa zohľadnili. Ja som predložil tento pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka zníženia byrokratickej záťaže. Ide tu o zjednodušenie, ako aj o maximum koherentnosti politík. Spoločná organizácia trhov, ako iste viete, nestupuje do platnosti 1. 2014, to už nie je z technického hľadiska možné, ale až v roku 2015 na výbore Agri som e, spravodajcom pre ten dočasný, dočasnú zložku. Ukázalo sa, že je primerané a dôležité, aby sa upravili tie lehody, ten signál, lehoty, signál, ktorý vyšleme, sa týka toho, že nedobre načasované správy komisie Hm, vlastne nebudú také dôležité, e, vlastne sa to vyrieši a potom spoločná organizácia trhov mu sa musí zosúľadiť s obchodnými pravidlami. Pokiaľ ide o tú technickú otázku, nechcem veľa o tom hovoriť. Ako polnohospodárovi a politikovi, ktorý sa špecializuje na polnohospodárstvo, ide o to, aby sme obstáli v celosvetej hospodárskej súťaži a máme tu aj uznesenie parlamentu tejto súvislosti, myslím, že si z oktobra 2010 a tu veľkou väčšinou sme svojho času rozhodli naprieč politickým spektrom, že v oblasti plnospodárstva chceme mať ochranu kvality. Čo to teda znamená? My nepožadujeme ochranu zvonka vo forme cieľ, ale chceme mať internú ochranu vo forme kvality, chceme tu mať vysoké štandardy na ochranu životného prostredia, e, sociálne štandardy, ochrany, ochranu vlastne e, pracujúcich, ale aj dobré podmienky pre zvieratá. Myslím si, že ak sa to podarí, nebudeme mať ako politici špecializujúci sa na polnospodárstvo problémy s otvorenými trhmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a kto sa hlási? Bern Lange za SAD. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Myslím si, že v zásade sú tu dva problémy, ktoré ani tak nesúvisia priamo s eh, polnospodárskou politikou. Musíme sa točiť týmito otázkami zabrať. Ide o transparentnosť. Lisabonská zmluva tým, že vstúpila do platnosti, tak eh, zmenila sa rovnováha právomocí únii a ide tu o to, akým spôsobom zvýšiť transparentnosť v rámci rozhodovania a je tu teda tá myšlienka, aby sa viac zohľadnil Európsky parlament v rámci rozhodovacích procesov. No a druhá vec sa týka delegovaných právnych aktov. To znamená, že do akej miery by sme ich povolili a do akej miery by mali byť zapojení do parlamentnej kontroly a pre aké obdobie. Pre všetkým pozmeňujúci návrh 4 je dôležitý. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako to spoločne zabezpečiť. Ten prístup, ktorý tu máme, je dôležitý z hľadiska transparentnosti, jasnosti. Je tu, to by sa rešpektovali práva parlamentu. A to bolo všetko. Ďakujem. Thank you. No other request for the floor. Ďakujem pekne. Ešte niekto sa hlási o slovo? Najlepšie bude, keď si vypočujeme komisiu. Alebo vy máte ešte otázku na komisiu? Nie? Dáme slovo komisii? Výborne. Takže máme tu toto komisie, Salvatore de Kunto. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba stručne, je to skutočne pomerne technický návrh, ako to bolo správne zdôraznené spravodajcom. Je to zosúladenie aktuálnych pravidel pre obchod, pokiaľ ide o tovar vznikajúci spracovaní pracovaní výrobkov, ide to zosúladenie z Lisabonského zmluvy, ide to o delegované a vykonávacie akty. Komisia tu nechce prísť s novými prvkami, ide akorát o konzolidáciu právneho rámca. Chcel by som povedať, že my podporujeme tie myšlienky, ktoré predniesol spravodajca a jeho pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide aj o zapojenie parlamentu do prípravnej fázy delegovaných aktov a chceme vytvoriť efektívnejší systém, ktorý sa bude týkať zjednodušenia jednotlivých postupov. To znamená, že sme veľmi vďační za e, príspevok spravodajcu. Samozrejme je veľmi dôležité, aby v tejto zložke sa vytvorili určité paralely a konzistentnosť s budúcimi výsledkami rokovaní, ktoré sa týkajú SPP. Takže to je pre nás veľmi dôležité. Ďakujem pekne. to close discussion, na záver, ako náš spravodajca. Bez mikrofonu. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o otázky Bernda Langeho, musím povedať, že plne s tebou súhlasím. Musíme dbať na to, aby transparentnosť voči parlamentu bola zaručená. A aj pri delegovaných právnych aktoch musíme mať e, vždy možnosť to vždy vrátiť, ale nemôžeme zasa upraviť všetko v základnom právnom akte. To je vždy ten istý problém v poľnohospodárskej oblasti. V mojej politickej skupine sa o tom už viackrát hovorilo. Ja sa domnievam, že zástupcovia, teda zástupcovia komisie nech mi prepáčia. My by sme mali e, zobrať určité právomoci komisii a dať ich parlamentu, aby sme mali rovnaké zbranie. My s našimi zbrojmi, zdrojmi parlamentu nie sme schopní vykonávať všetky právomoci, ktoré nám prináležia podľa Lisabonskej zmluvy. Nemôžeme e, všetky mm, právomoci odovzdávať komisia, aby sme mohli vykonávať ako parlament všetky naše e, právomoci, ktoré nám ponovom prislúchajú, potrebovali by sme viac zdrojov a personálu. My by sme e, potrebovali jednoducho personál, možno by sme ho mali preniesť z komisie do parlamentu. Inak môžem s ostatnými návrhmi politických skupín súhlasiť. My sme teraz bohužiaľ pod časovým tlakom, takže už zajtra na poludne je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Musíme teda postupovať rýchlo kvôli výboru AGRI. Teraz budeme hlasovať. Hlasovanie začne o 10. Navrhujem teda krátku prestávku do 10. Presne o 10. budeme pokračovať. Prosím, pripravte si um, podklady na hlasovanie.

Are you ready? Let's uh, resume our proceedings. Voting time. Môžeme teda pokračovať uh, s hlasovaním. Well, first item to be voted Takže prvé hlasovanie, prvá výročná správa Komisie Európskemu parlamentu o činnosti agentúr pre vývozné úvery v členských štátoch. To je správa Janika Žadota. Teraz kompromisný návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Kontrola pozmeňovacieho návrhu 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 14, kto je za? 14 za, proti, zdržali sa. Nie som si istý, takže to skontrolujeme. Pozmeňovací návrh 14. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 16 za, proti, Pán Kaspari, hlasujete? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? 18. za? Proti? Zdržali sa? Nie som si istý. Kontrola. Otváram hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 18. Končím hlasovanie. Je to schválené. 9. 19. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 22 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 29 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Tridsať štvorka za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 36 za, proti, za, 36 proti, zdržali sa, kontrola. K 36 otváram elektronické hlasovanie. 36. Je to zamietnuté. Teraz 37 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 38 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. Kontrola. Pozmeňovací návrh 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 46 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 47 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 48 za, proti, zdržali sa, za, schválené. 49 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 50 ehm, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Päťdesiatpäťka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Kontrola. Pozmeňovací návrh 1. Citácie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 2 za, proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 3 je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Osmička. Skontrolujeme si pozmeňovací návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 8 za, proti zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 7 za, proti zdržali sa, schválené. Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to veľkou väčšinou schválené 28 za, 1 proti. Gratulujem spravodajcovi Janikovi Žadotovi. Teraz bod 12. Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi Strednej Afriky na strane druhej. Sú tam dva pozmeňovacie návrhy, ktoré sú totožné, teda budeme hlasovať o nich naraz za, proti. Zdržali sa, zamieta sa, záverečné hlasovanie o odporúčaní o dohode. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. 24 hlasov za, 3 proti. A dvaja sa zdržali. Ďalší bod, takzvaná paralelná dohoda o, o z UNECE, e, hospodárským výborom OSN. Týka sa to noriem pre auta, ak sa nemýlim. Takže môžeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 28 hlasov za, jeden sa zdržal, nikto nie je proti. A ďalší bod Ďalšia dohoda s hospodárským výborom OSN pre Európu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Opäť 28 hlasov za, nikto proti. návrh e, uznesenia o začatí rokovaní o viac strannej dohode o službách. Je to uznesenie výboru, v mene výboru. Ja som spravodajca v mojej funkcii ako predseda. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za jedenastku? EPP nehlasuje. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Pozmeňovací návrh 12. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kontrola. Skontrolujeme si druhú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 14 za, prvá časť. Prepačte, hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť kontrola, otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Schválené. O čom hlasujeme? Teraz o 15. 15. Pozmeňovací návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 16. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 17. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 18. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 19. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 20. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. za, 21 za, proti zdržali sa schválené, 22. Je tu nejaký ústny pozmeňovací návrh? Niečo som sa dozvedel. Gue, mohli by ste to predniesť? Je tu ústny pozmeňovací návrh, aby sa zmenilo slovo deplore na regret na začiatku odseku 4 došlo k dohode s niektorými politickými skupinami, že to zmekčíme, to znenie, aby sme dosiahli podporu tohto pozmeňovacieho návrhu. Ja som sa ale dozvedel včera večer, že podpora už nie je, ale neboli sme schopní o tom hovoriť s Helmutom, mohli sme to ešte zmeniť na notes, ale chcem to teda ponechať zatiaľ na tom znení regret, tak ako je to na hlasovacom zozname. Má niekto výhradu k tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie. Môžeme teda hlasovať. 22. Ústny pozmeňovací návrh je zahrnutý za, proti, zdržali sa schválené. 23. za, proti, zdržali sa schválené. 24. za, proti, zdržali sa Zamieta sa 25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 27 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 28 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 29 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 30 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 31 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 32 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 33 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 34 za, 34 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 35 za, proti, zdržali sa schválené. 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh nie. Chceme skontrolovať 36, pozmeňovací návrh 36, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Skontrolujeme si kompromisný návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tridsaťsedem, tridsaťosem sú identické. Nie, tie odpadajú, pretože sme schválili pozmeňovací návrh, kompromisný pozmeňovací návrh 1. Teraz kompromis 2. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Teraz druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Je to schválené ale chceme si to skontrolovať. Kontrola druhej časti kompromisného návrhu 2. Otváram hlasovanie. is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si tretiu časť. Koniec hlasovania. smyčka vypadáva. Teraz kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti? Prosím vás, zdvíhajte poriadne ruky. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to elektronicky, nech sa páči. Koniec hlasovania bolo to zamietnuté. Nestačia len dve strany, aby prešlo hlasovanie, aby ste teda vyhrali hlasovaní. He was withdrawn. Right, uh, Skakeller? Yes. Pani Keller stiahla návrh 50, ďalej 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Oddelené hlasovanie o pôvodnom texte. Po ceku 9 je za, proti, zdržali sa, prijaté. Štyridsať a štyridsať Pardon, prvý sa pán predseda. 54 je 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 56 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 57 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme 157. Nech sa páči. Vot Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej 58, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 59 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 60 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 62 za proti, zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme 65, nech sa páči, hlasujte. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 70. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 76 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Úvodné ustanovenia. 4 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme štvorku. Nech sa páči. Takže to bola štvorka. Ďalej, poznáte návrh 5, kto je za? Proti, zdržali sa. Zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Overíme 9, nech sa páči. We are checking number 9, amendment 9. is closed. deviatku, hlasovanie je ukončené, nech sa páči. Máme výsledok. To bola deviatka, návrh bol prijatý, ďalej desiatka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz citácie, 1 za, proti, zdržali sa prijaté, dva za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme dvojku, nech sa páči, hlasujte. And the vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozňujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, overíme trojku, nech sa páči. Vote Koniec hlasovanie zamietnuté. Teraz konečné hlasovanie, otváram hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Vote is closed. Was carried, uh, adopted. Návrh bol prijatý, 25 za, 5 proti. Blahoželáme spravodajcovi. Ďalší bod eh, je mandát pre trialóg eh, v rámci rozpočtu. Našim spravodajcom je pán Peter Šťastný. Hlasujeme návrhy 1 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Pardon, otváram hlasovanie. Prepašte ešte raz, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté. Návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme jedenáctku, nech sa páči. And the vote is Closed. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 4 za. Proti? Zdržali sa Overíme, nech sa páči, štvorku. What is up? What is closed? Rejected. Amendment 5 in favor, against... Peťka za, proti, zdržali sa prijaté. Sedem za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz konečné hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. And the vote is closed. Carried, 25 Prijaté 25 hlasov za, 2 proti, 3 sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi. Ďalší bod na programe je návrh stanoviska pre výbor AFED k ich správe o, o rokovaniach medzi EU a Malajziou v oblasti dohody o partnerstve spolupráce s je Pali Rinaldi. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 2D, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 6D za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 9D za, proti zdržali sa prijaté. 10 za, proti zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti zdržali sa zamietnuté. 13 za, proti zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti zdržali sa zamietnuté. 15D za, proti, zdržali sa prijaté 16, ten je bezpredmetný, ďalej 17 za a ten autor stiahol 18 za, proti, zdržali sa prijaté 19 za, proti, zdržali sa prijaté 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 25 za a 26 spolu za, proti, zdržali sa prijaté. 27 a 28, tie sú bezpredmetné. Ďalej 29 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Teraz konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. It was adopted 25 votes in favor, 4 against. Návrh bol prijatý 25 hlasov za, 4 proti. Ďakujeme, blahoželáme spravodajcovi. 18, 18. You have the detail? This is the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 Item 18 is a opinion of ours to IM. Ide o naše stanovisko výboru IMKO, ktorý je gestorským výborom. Spravodajkyňou je pani Muscardini. Ide o bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov. Je po mojej ľavici pani Muscardini. A dávam jej hneď slovo. Nech sa páči, Kristiana. Ďakujeme. Prosím, utište sa, hovorí pán predseda. Dáme priestor rečničke. Dámy a páni, opäť je tu problém v našom e, výbore. My sme sa už venovali tejto téme predchádzajúcom nariadení, ako viete. Rada to však e, celé zastavila. A dnes opäť musíme preberať tú istú tému, ale na širšom základe, pretože konečne sa začali viesť rokovania o bezpečnosti spotrebiteľa, sloboda pohybu spotrebiteľských tovarov, teda povolených tovarov a nie falšovaných, je niečo, eh, čo je veľmi dôležité pre Európsku úniu. Je to mimoriadne dôležité pre jednotný trh, aby spotrebiteľ mal istotu a aby si boli istí o tom, čo kupuje. Tento návrh sa týka pravidiel e, na nepotravinové výrobky, kde sa musia zohľadňovať potreby celého tohto sektora, e, ďalej potreby vyjasnenia orgán, strany orgánov e, platných pravidiel. Je tu nedostatok tejto jasnosti a to je veľkou prekážkou fungovania trhu a sú tu aj problémy z hľadiska nákladov, ktoré tým vznikajú. Text nariadenia je rozhodne ambiciózny a pokrýva mnoho rôznych e, záväzkov e, pre výrobcov, distribútorov a predajcov, e, čo sa týka informácií, ktoré by mali vždy viditeľné pre spotrebiteľa. Musíme konečne zaviesť taktiež pravidlo vysledovateľnosti pôvodu výrobkov a to musí zjednodušiť prácu dozorným orgánom. Musíme byť v kontakte s tretimi krajinami, odkiaľ pochádzajú tieto tovary a kde sú vyrobené. Jeden z problémov, ako vieme, je kvalita výrobkov a zároky spotrebiteľom, ako aj boj proti falšovaniu. musíme e, zakročiť proti faršovaniu, pretože s tým sú spojené obrovské riziká pre naše podniky. Tým, že budeme ďalej diskutovať o tejto téme, e, je to veľká možnosť, že sa to napraví. Chcem preto vyzvať všetkých kolegov, aby neváhali, e, vyjadrovali sa k veciam, ktoré považujú za dôležité. Jedna z najvýznamnejších otázok, ktorú neustále kladieme komisii, je otázka nejasnosti aktuálneho textu, čo sa týka sankcií alebo trestov v legislatíve, ktorá zavezuje všetky členské štáty označovať e, tovar o ich pôvode, je dosť absurdné, že nemáme harmonizovaný systém pokút. Ak to nenapravíme, budeme svetkami dovozcov a predajcov, ktorí budú vykonávať svoju činnosť v Európskej únii v tých členských štátoch, kde je menej platných pravidel a menej postihov v porovnaní s inými prísnejšími štátmi. Musíme teda e, naozaj zachovať e, a pripísať príslušnú hodnotu kvalite výrobkov. Nechceme, aby komisia zavádzala kritéria iného ako jednotného charakteru. Ďakujeme pekne. Teraz e, dáme slovo ďalším poslancom. Nevidím, či sa niekto hlási o slovo. Pani Keller, nech sa páči. mene zelených. Ďakujem. My oceňujeme e, začlenenie povinných e, pravidiel, čo sa týka vysedovateľnosti výrobkov, ale a boli by sme radi, keby komisia to jasnejšie prepojila v texte medzi ustanoveniami, čo sa týka pôvodu a vysledovateľnosti. Systém vysledovateľnosti, ktorý vidíme na hru komisie, je dosť slabý a príliš obmedzený vo svojom pôsobení, keďže sa vzťahuje iba na vysokorizikové výrobky. Okrem toho komisia navrhuje vypracovať zoznam vysokorizikových výrobkov vo forme delegovaných aktov, bez toho, aby sa stanovili jasné parametre, ktoré budú určovať, ktoré výrobky sú vysokorizikového charakteru. To by však legislatívny orgán mal najskôr schváliť. Nariadenie musí byť jasné aj v tom, že systém vysledovateľnosti by sa mal stiahovať aj na dovážané tovary. Ekonomicky ekonomické subjekty sú zodpovedné za dodržiavanie pravidiel a musia splňať isté procedurálne požiadavky, najmä čo sa týka dohľadu na trhu. Orgány by tu mali mať väčšie právomoci, čo sa týka kontroly toho, aby ekonomické subjekty plne dodržiavali platné pravidla. Okrem toho nariadenie nedefinuje, čo znamená proporčné riziko eh, daného výrobku. Nariadenie by malo jasne zadefinovať tento pojem inak, totiž eh, sa proporčnosť postupov v oblasti rizika budú si môcť vykladať ekonomické subjekty podľa svojej, svojej vôle. Teda je potrebné zaviesť tieto zmeny v texte tak, aby eh, to bolo jasnejšie, zrozumiteľnejšie a aby a naozaj sme posilnili systém vysledovateľnosti. Ďakujem. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Zdá sa, že nie. Takže dáme slovo komisii. Mám tu dve mená, neviem, kto bude hovoriť mene komisie. Nech sa páči. Kirill Nikolov. Ja som riaditeľka pre otázky spotrebiteľov na komisii. Ďakujem pekne za e, stanovisko tohto výboru. My pripisujeme veľký význam aspektom obchodu a medzinárodného obchodu. V tejto súvislosti, vzhľadom na to, že e, veľký podiel našich tovarov je dovážaných, Isté, e, že medzinárodný aspekt je v tomto smere teda mimoriadne relevantný. Čo sa týka otázky označovania pôvodu, ktorú sa tu spomenula, viem, že na toto sa zameriava najmä správa pani Muscardini. Tešíme sa na jej konečnú verziu. Je dôležité je nezabúdať na to, že komisia nenavrhuje niečo revolučné. Je to niečo, čo už vyžadujú mnohé právne systémy členských štátov a taktiež je to predmetom diskusie už mnoho rokov. Je to dôležitý aspekt tohto návrhu, pretože je to priamo prepojené s vysledovateľnosťou. Veľmi nás teší, že je tu toto prepojenie medzi pôvodom a vysledovateľnosťou Diskutuje sa o tom veľmi intenzívne v legislatívnom procese. Chceme zlepšiť eh, to, čo sa bude dať v texte v tejto oblasti, pretože našim cieľom, keď sme navrhovali tento článok v oblasti bezpečnosti výrobkov je eh, zvýšená bezpečnosť a taktiež zvýšená miera dohľadu na trhu, tak aby členské štáty dokázali presne určiť, ktoré výrobky sú problematické. Môžu ubezpečiť, že 10 problematických a rizikových výrobkov e, sme už zadefinovali v našej správe z minulého roka a v 10 prípadov ich pôvod nie je známy. A 10 to je naozaj veľmi vysoké číslo. E, preto označovanie krajiny pôvodu je mimoriadne dôležitou doplnkovou požiadavkou tak aby sme vedeli presne určiť, odkiaľ takýto výrobok pochádza. Chceme to poňať jednoducho, tak aby to bolo užitočné pre spotrebiteľa, e, tak aby to bolo zrozumiteľné pre spotrebiteľa a je dôležité prepojiť to aj s otázkou dohľadu nad trhom, pretože to priamo súvisí s lepším zameraním ochrany spotrebiteľa, taktiež e, spolupráce s medzinárodnými partnermi. Tu by sme nemali zabúdať, že tento článok návrhu komisie sa vzťahuje na všetky spotrebiteľské výrobky, aj dovážené, aj nedovážené, tak aby to bolo v súlade s obchodnými pravidlami. Dúfam, že e, to bude užitočné pre váš výbor a tešíme sa na ďalšie diskusie. Thank you. Ďakujem pekne zástupkyni komisie. A medzičasom tieňový spravodajca Salvatore Jakolíno z IPP e požiadal o slovo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba skutočne stručne. Žiaľ, nemal som žiaden čas, aby som si vypočul spravodajkyňu Muscardini. Chcel by som povedať celkovo ide o dôležitú tému a preto je čoraz dôležitejšie, aby sa vyvážila ochrana spotrebiteľov a aspekty bezpečnosti. Môže tu ísť tak o potraviny, ktoré sa dovážajú, ako aj tí, ktoré sa nedovážajú. Článok 7 rokovacieho poriadku. To sa týmto zaoberá. Sú tu isté pochybnosti a jednoducho už dlhšiu dobu. Vypočuli sme si teraz stanovisko komisie a podporujeme celkovo ten návrh. Myslíme si, že je to dôležité opatrenie, bezpečnostné opatrenie, ktoré sa týka možností výberu pre e, spotrebiteľov. Ide tu o označovanie výrobkov, o preukazovanie e, určitých parametrov a toto je dôležité aj vo vzťahu k tretím štátom. Ak dovolíte, v tejto súvislosti by som navrhol ešte taký drobnejší návrh, drobnejšiu úpravu a vlastne prednesiem vlast to, čo sme si vypočuli v rámci samotnej diskusie. Ďakujem pekne. Teraz má slovo naša spravodajkyňa. Nech sa páči. Máte slovo na záver diskusie. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať komisii za vyjadrenia, ktoré ste predniesli. Sme si istí, že je tu vôľa zo strany komisie dosiahnuť pokrok, ale to, čo je trošku také pochybné, sa týka toho, či táto vôľa, podobne ako minulosti, nebude vlastne v kontraste s niektorými stanoviskami. Totižto chceme chrániť našich občanov práve ako parlament. Pre nás je to dôležité. Myslím si, že parlament celkovo si želá, aby sa v tejto oblasti dosiahol pokrok, aby sa to podarilo celkovo ukončiť ešte v tomto legislatívnom období. Zároveň si myslíme, že sú tu ešte určité aspekty, ktoré by sa mali skvalitniť. Samozrejme to vie aj komisia a my sme toho názoru, že je dôležité, že môžeme prispieť pozitívnym spôsobom k riešeniu celej oblasti a ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Vypočul som si našich talianských kolegov a chcel by som pripomenúť, že sa nachádzame miestnosti Alcide de Gasperi, takže myslím si, že to je také symbolické. Je to jeden z tých, ktorý vytvoril pilier európskej integrácie. Takže, čo sa týka ďalších krokov v rámci tejto témy, 17. 18. júna sa budú posudzovať, sa bude povedať návrh správy a dostávame sa k ďalšiemu bodu, je to bod 19 Toto je prvá výmena názorov. Ide tu o dohodu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o drogových prekurzoroch. My sme gestorský výbor a Frank Prust za EPP je našim spravodajcom a rovno mu aj dovám slovo. Frank, kde sa nachádzate? Máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia, EÚ a Rusko uzavreli dohodu o výmene celný, colných informácií o bilaterálnom obchode s drogovými prekurzormi. Táto dohoda by mala byť podpísaná počas ďalšieho samitu EU-Rusko 2. 3. jún v Ekaterinburgu. Je to jeden zo série bilaterálnych e, dohôd. Tieto dohody sa uzatvárajú medzi EÚ a tretimi štátmi podľa jedného a toho istého modelu a ide tam o kontrolu legálnych chemických látok, ktoré by mohli byť odklonené a využité na výrobu drog. Ja som spravodajca aj pre nariadenie o kontrole drogových prekurzorov a som veľmi citlivý na túto tému, ako viete. Chcem podporiť teda túto dohodu. Nevidím dôvod, prečo by sme mali teda spochybňovať takúto dohodu, dohodu tohto typu s Ruskom. Podobné niečo sme urobili s mnohými inými štátmi, najmä s USA a s Čínou v minulosti. Dnes je Rusko zónou, ktorá je destináciou viac ako tranzitnou zónou, pokiaľ ide o obchod s drogami obchod s amfetamínmi a inými syntetickými dohodami E, ide zo západu na východ. A toto sa práve snažíme kontrolovať tohoto, touto dohodou. Rusko musí teda v boji proti drogám intenzívnejšie spolupracovať. Dnešná rozpráva by teda mala umožniť e, ešte si objasniť, čo to a komisia by mala ešte objasniť niektoré aspekty tejto dohody. Takýto e, typ dohody vytvára spoluprácu pri e, dohľade nad e, bilaterálnym doch- do, e, obchodom a takisto sa týka aj administratívy. Ide o notifikáciu pred exportom zo strany vyvážajúcej krajiny, potom Následujú tri týždne, počas ktorých importujúca krajina môže vzniesť výhradu voči tomu importu na základe písomného odôvodnenia. Vzájomná pomoc zahrňa výmenu informácií, niektorých aj dôverných samozrejme. Sú to v zásade obchodné informácie, ale môžu e, zahrňať aj obchodné údaje, napríklad o obchodníkoch. V dohode sú dva, je uvedených 23 drogových prekurzorov. Dohoda sa uzatvára na 5 rokov a potom sa predlžuje automaticky, ak žiadna zo strán nevznesie výhradu. Takisto je to pod kontrolou Európskeho úradníka pre ochranu osobných údajov, ktorý k tomu vypracoval stanovisko k tejto dohode. Toľko teda k tejto dohode niekoľko pripomienok. Táto dohoda sa musí opierať o vysoký stupeň zájomnej dôvery oboch strán. Colná správa Ruskej federácie je často kritizovaná pre e, svoju pomalosť, korupciu a nedostatok informačných technológií. Európska únia ale e, sa domnieva, že Ruská federácia dodrží svoje záväzky. Táto vzájomná dôvera je veľmi dôležitá, pretože tu hovoríme o výmene osobných údajov vývozný podnik samozrejme nemôže sa nachádzať v zlých rukách. Európsky úradník pre ochranu osobných údajov tvrdí, že Ruská federácia neposkytuje primeranú ochranu osobných údajov. Ruská federácia neratifikovala dohovor Rady Európy o automatickom spracovávaní osobných údajov. Komisia sa teda pri tejto dohode opiera iba o doložku súčasnej dohody a dohody z roku 2010 medzi Ruskom a EÚ o ochrane utajovaných údajov, ale toto sa skôr týka politických a diplomatických údajov ako obchodných e, údajov medzi dvoma podnikmi. Otázkou je, či ta, tento základ je dostatočný. Ja sa tu trošku obávam, pretože dohoda nepredpokladá, aby e, strany overovali nezávislosť a implementáciu e, dohody na úrovni osobných údajov zo strany druhej e, zmluvnej strany. V zmluve nie sú ani žiadne sankcie v prípade závažného porušenia ochrany obchodných informácií, ktoré by mohli byť postúpené inou stranou. Takisto sa tu o, nachádzajú rôzne komerčnejšie otázky. Musia tam byť o, e, umožnené o, e, tie e, výhrady voči dovozu. To tam je teda umožnené, ale nesmie sa to zni- zneužívať na účely protekcionizmu. Mohlo by sa to tak zneužiť v oblasti poľnohospodárstva Okrem toho si myslím, že je paradoxné uzatvárať bilaterálnu dohodu v oblasti cla s Ruskom, i keď Rusko je súčasťou colnej únie pretože tu máme ešte Bielorusko a Kazachstan, ktoré sú e, súčasťou tejto colnej únie s Ruskom a tým by sa mohli porušovať ustanovenia tejto dohody tým, že by sa obchod e, presmeroval cez nejakú e, ďalšiu krajinu, napríklad cez Bielorusko. Bieloruska má veľmi zle zabezpečené hranice. Európska únia musí aj regionálne pristupovať k kontrole obchodu s drogami pretože by mala byť do tohto zahrnutá napríklad aj Ukrajina alebo Moldavsko. Niekoľko pripomienok teda z mojej strany a teraz som zvedavý na vaše pripomienky. Ďakujem pekne, teraz môžem otvoriť diskusiu. Hlasí sa niekto o slovo? Nie? A, Salvatore Jacolino. Solo per confermare quanto poc'anzi riferiva... Ďakujem pekne za slovo, ja by som chcel potvrdiť to, čo bolo skonštatované spravodajcom Frankom Prustom, pokiaľ ide o dohodu o spolupráci, kde ide o to, ako bojovať proti cezhraničnému zločinu v oblasti drog. Toto je dohoda, ktorú musíme podporiť a takýmto spôsobom môžeme posilniť dôveru medzi Ruskom a EÚ. Totiž to je to nástroj, ktorý by pomohol riešiť situáciu drogových prekurzorov, môže to pôsobiť preventívne práve v oblasti právnej, ako aj policajnej spolupráce. Takže podpora dôvery medzi EÚ a tretimi štátmi, to je to, čo potrebujeme. V tomto zmysle som sa chcel vyjadriť, totiž to ide tu aj o cezhraničné zločiny, obchodovanie s drogami. Vieme, že to sa dotýka aj našich ekonomík a dôležité je do celého procesu zapojiť Ruskú federáciu. Je tu dohodu, ktorú musíme energicky podporiť. A ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi udelili slovo. Ďakujem pekne. Komisia. Pán Mazaríny, ste prítomní a ako chcete zareagovať na to, čo ste si vypočuli? Alebo kde je vlastne komisia? A pani Mazarini, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, prajem príjemné dopoludne všetkým. Ďakujem pekne pánovi Prústovi za tú podporu, ktorú ste vyjadrili pre návrh komisie, pokiaľ ide o dohodu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o drogových prekurzoroch. Chcelo by som povedať, že takáto dohoda sa opiera o dôveru a my dôverujeme Ruskej federácii v tom zmysle, že sa vykoná to, čo je nevyhnutné a to, čo je uvedené v ustanoveniach dohodu, až sa zabezpečí súlad s nimi. Dôležité je prísť so špecifickými opatreniami. Možno, že neviete, že to je vlastne prvá dohoda o drogových prekurzoroch, ktorá zahrňa ustanovenia o ochrane údajov. Nebolo to tak v prípade predchádzajúcich dohôd. Pokiaľ ide o výmenu informácií, ako ste správne poznamenali, pokiaľ ide tu o neosobné údaje, ale komerčné údaje. A toto je veľmi dôležité aj z hľadiska Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, takže sú tu zákonné princípy, ktoré zabezpečia novú úroveň ochrany údajov v rámci vzťahov s touto krajinou. Spomínali ste vec, ktorá sa týka colnej únie, áno. Je tu colná únia s Bieloruskom a Kazachstanom, ktorá vstúpila do platnosti roku 2010 počas rokovaní, ktoré, ktoré viedla komisia s Ruskom, sa to spomenulo, táto téma, ale nebola nejako riešená v rámci týchto rokovaní. Ruská strana nemala pocit, že je dôležité sa tým zaoberať. Je jasné, že hlavný dôvod, prečo komisia navrhla rokovať s viacerými štátmi, je to, aby sme mali posilnenú bilaterálnu spoluprácu, aby sme predchádzali šíreniu drogových prekurzorov. Myslíme si, že je dôležité zabezpečiť vyššiu mieru kontroly a navrhli sa tu aj ďalšie dohody budúcnosti, ktoré sa týka regiónov a štátov, ktoré sa nachádzajú v oblasti Strednej Ázie. Takže sú tu určité úvahy ohľadne budúcich rokovaní. Sú tu aj dohody, ako vo vzťahu s USA a inými, že tam je zase prepojenie s inými regiónmi. V takýchto prípadoch sme ale nezaznamenali žiadne zmeny v rámci obchodu e, na základe toho, že vstúpili tieto dohody do platnosti. Takže vo všeobecnosti sme veľmi radi, že ste nám vyjadrili takúto podporu. Pevne veríme, že toto bude nová éra spolupráce v tejto osobitnej oblasti e, s Ruskou federáciou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Spravodajca, chceli by ste sa vyjadriť na záver? Oh, écoutez, moi j'ai pris euh, bonne note un petit peu de, des propos de la Commission, bien entendu. Ďakujem za názory komisie. Je to samozrejme prvá výmena názorov. Vždy si môžeme eh, klásť otázku, ako vyvíjať tlak v prípade porušenia dôvernosti údajov, ako pozastaviť zmluvu. Musíme byť rýchlo reaktívni, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako by sme my z našej strany mohli konať. E, som rád za to, že sa komisia vyjadrila. Budeme naďalej pracovať na tom, aby sme vytvorili niečo konkrétne a rýchle, pretože v tejto oblasti je čas veľmi dôležitý. Ďakujem. Ďakujem pekne, čo sa týka harmonogramu, toto je postup súhlasu. Nemáme tu ešte vyjadrenie rady k tomuto, ale samozrejme nemáme veľa možností, ktoré môžeme vykonať, takže najbližší krok bude posúdenie návrhu správy, pokiaľ ide o túto dohodu, a bude to na našom zasadaní v júli, 10. 11. júla je to teda posledné zasadanie pred letnou prestávkou. Bolo mi povedané, že môžeme pristúpiť priamo k bodu 24. Cars 2020. Toto je stanovisko k správe, ktorú vypracoval výbor ITRE ktorý je gestorským výborom. Spravodajcom u nás je Mária Badia, SAD. E. A rovno vám aj dám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Predtým, ako pristúpim k samotnej téme, mohla by som požiadať o našu dávku kofeínu. Nie, dnes to tak nebude? sorry. There is a strike, no coffee. So coffee strike. Uh. No dnes očividne je štrajk v sektore kávy, takže nie. Dobre, dobre, nevadí, ideme k našej téme CARS 2020. Ako iste viete, toto je prvá výmena názorov. A mám poznámky po anglicky, takže budem pokračovať po anglicky. Európsky automobilový priemysel zažíva veľmi ťažké obdobie, čo sa týka trhov EÚ, už vlastne 5. rok v Európe trhy klesajú. Táto situácia znamená významný tlak na niektoré podniky, ide tu o reštrukturalizáciu operácií a niektoré výrobcovia museli zrušiť z e, továrne, dochádza tu k broni pracovných miest, zároveň európsky priemysel je pod veľkým tlakom, sú tu veľké výzvy, snažíme sa dostať lídrami v oblasti konceptov mobility v budúcnosti. Je to zložitá situácia, preto je dôležité podporiť automobilový priemysel, aby zvládli tieto výzvy. Priemysel na odvetvie e, si vyžaduje veľké investície, ktoré stýkajú týkajú inovácií, 110 miliard eur, bol v roku 2009 a je to významný motor technologických inovácií, multiplikátor rastu je tu silné ekonomické prepojenie s inými sektormi priemyslu. No a celkovo tento sektor sa nachádza na bode zvratu. V najbližšom desaťročí nastanú pravdepodobne veľké zmeny v viacerých oblastiach, ktoré e, širokým spôsobom ovplyvnia priemysel ako aj trhy na celom svete. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme tu mali takýto akčný plán, Musíme si uvedomiť, aké sú tu príležitosti, musíme to vítať, túto myšlienku, z ktorou prišla komisia. Takže poprvé, výroba a spotreba sa mení, európsky trh klesá, ale sú tu trhy, ktoré rastú veľmi rýchlo a je tu hodnotový reťazec, ktorý sa tiež mení, je to obrovský tlak, spoločnosti Európskej únii sú konfrontované s veľkými výzvami na domácich trhoch rozvíjajú možnosti na tretích trhoch, po druhé, klimatická agenda je čoraz urgentnejšia a e, ide tu o to, aby sa dosiahol technologický pokrok, aby sa dosiahlo zníženie emisí skleníkových plynov, je dôležité zvýšiť kvalitu ovzdušia a sú to rozličné kroky, ktoré je nutné doplniť implementáciou politik a prísť novými technológiami. No a po tretie, keďže klesajú domáce trhy, obchod je jediný zdroj priemyslu pre automobilový priemysel u nás. Práve preto si musíme uvedomiť, že naša agenda dohod o voľnom obchode bude veľmi dôležitá z tohoto hľadiska. Oznámenie komisie znamená akčný plán pre automobilový priemysel a je to vyjadrené v štyroch pilieroch. Investície do pokročilých technológií, rozličné regulatúrne iniciatívy, zlepšenie podmienok na trhoch, zlepšenie jednotný trh, zlepšenie konkurenceschopnosti na globálny trh, prostredníctvom efektívnych obchodných politík, medzinárodné harmonizácie, regulácií v oblasti vozidiel, e, prispôsobenie sa pripravenie sa na zmeny a jednoducho je nutné vykonať to, čo, to, čo je v, naš, v našich silách. Dôležité je podporiť úlohu, ktorú zohráva automobilový sektor. Je dôležité, eh, aby sa podarilo zlepšiť situáciu na trhoch a musíme si uvedomiť, že nastanú tu významné zmeny. Ako spravodajkyne INTA sa zameriavam na medzinárodný aspekt tejto témy. Myslím si, že európske politiky mali podporiť e, výrobný základ alebo priemyslu v Európe. Je dôležité si uvedomiť, že sú ďalšie politiky, ktoré sú s týmto sektorom prepojené. Musíme posúdiť vplyv dohod o voľnom obchode na, na, na tento sektor. Aj dôležité zohľadniť v rámci budúcich dohôd. Musíme si uvedomiť, ako to ovplyvňuje e, náš automobilový priemysel. Mali by sme zdôrazniť to, že tie opatrenia, ktoré tu sú a odhodlania v rámci dohod o voľnom obchode, efektívnym spôsobom musia pôsobiť, je nutné zrušiť aj mimo tarifné bariéry. No a na záver, teším sa na výmenu názorov s účastníkmi nášho nasadení v júni, musíme poznať ich stanovisko samozrejme a medzičasom Vítam váš príspevok a vaše stanoviska, ktoré sa týkajú môjho návrhu stanoviska. <coughs> Uh, Toto je veľmi dôležitá téma. Pán Lange za SAD začína rozpravu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Márii za podrobné načrtnutie situácie európskeho automobilového priemyslu. Máme tu ťažkú situáciu. A zníženie odbytu v Európe je naozaj veľké a z toho vyplýva, že v Európe máme nadmerné kapacity výroby. Ide tu o celú makro ekonomickú politiku. V mnohých štátoch Európy sa znižuje dopyt po automobiloch a potom môžeme robiť toľko inovácií v autách, koľko chceme. Keď ľudia na ne nemajú peniaze, tak je to zbytočné. Takže musíme sa pozrieť na makroekonomickú orientáciu politiky v Európskej únii. Najmä v tých južných štátoch musí stúpnuť najskôr dopyt po automobiloch. Inak e, kapacity VU e nikdy nebudú využité. Medzi výrobcami existuje odlišná situácia hospodárskej súťaže. OECD urobila analýzu, existujú konkurencieschopní výrobcovia a menej konkurencieschopní výrobcovia. Musíme teda skúmať, aj to, ktorí výrobcovia sú úspešní a prečo. Nejde tu len o otázku inovácií, ale aj otázku účasti zamestnancov. Je e, očividné, že keď e, v nejakej spoločnosti je silný sociálny dialog, ak sa zamestnanci môžu podielať na ekonomických rozhodnutiach na reštrukturalizácii podniku, tak týmto podnikom sa dokázateľne darí lepšie počas krízy ako iným. Tretí aspekt, ktorý spomínala aj Maria, otázka zahraničných vzťahov. Rast majú zatiaľ regióny mimo Európy. V Európe, ak pôjde všetko dobre, iba udržíme úroveň súčasného predaja. Ale tie nové trhy, tie sa nachádzajú mimo Európy. A preto sa musíme zamerať na naše záväzky a vzťahy k tretím štátom. Tu mám dve konkrétne otázky. Uzavreli sme obchodnú dohodu s Koreou a v rámci nej sa majú odburávať necolné prekažky obchodu v záujme výrobcov automobilov. No a teraz počúvam, že Južná Korea schválila dodatočné požiadavky pre schváľovanie e, náhradných dielov. Čiže sa tým e, ťaží situácia európskych výrobcov na korejských trhoch. No a takisto sa má zaviesť dodatočná daň pre automobily, ktorá zasiahne európskych výrobcov. Ako na to zareaguje Európska komisia? To by som chcel vedieť. No a pokiaľ ide o Rusko, Rusko je rastúci trh ale ešte stále je tu tá téma, že Rusko zavádza recyklačnú daň iba pre importované autá a tým vlastne sťažuje prístup na svoj trh. Čiže chcem sa opäť spýtať, ako na to chce zareagovať komisia. Alde, Katalín Bierde. Ďakujem, pán predseda. Toto je mm, zaujímavý výhľad do budúcnosti. Nie je ľahké zistiť, čo budúcnosť prinesie. Nemáme kryštáľovú guľu, ale pokiaľ ide o otázku, či máme vyrábať viac alebo menej, skôr by sme sa mali zamýšľať nad tým, či by sme nemali vyrábať lepšie a byť e, kreatívnejší, prispôsobiť e, dopravu jednotlivcom, obchodníkom, podnikom a tak ďalej. v roku 1880 e, radní e, páni Londýna riešili odpad a dopravu. To boli dve katastrofické záležitosti v Londýne a zatiaľ nevedeli, že vynález benzínového motora enormne zmení tvár Londýna. Musíme si teda uvedomiť, že automobilový priemysel, výroba aut, to všetko prinieslo v minulosti Európe obrovské ekonomické výhody, vytváralo to pracovné miesta a vždy sme boli vodcami v novej technológii. Ale keď sa pozrieme na nové technológie, ktoré prichádzajú teraz a ktoré prídu v budúcnosti, máme napríklad eh, autá na hitrovskom letisku, ktoré nepotrebujú vodiča, ktoré sa jednoducho orientujú sami, sú ovládané na diálku. Už to funguje teda na Heathrow. E, to sú obrovské nové veci, prichádzajú obrovské technologické zmeny, ktoré nás čakajú v najbližšej budúcnosti. Ak na to Európa nezareaguje okamžite a čo najrychlejšie, tak nás to prevalcuje a iné regióny sveta budú konkurencieschopnejšie ako my. Takže keď sa zamýšľame nad e, autami na ďalších 20 rokov, tak e, sa musíme zamerať na tie nové technológie, musíme plánovať vopred, predvídať a, a musíme byť schopní už zapracovať tie nové technológie do, do našich aut. Paul Murphy Toto je veľ, veľmi dôležitá diskusia. Sergio Mattione, Macchione, riaditeľ Fiatu, predvídal túto súčasnú situáciu v automobilovom priemysle, že tam bude nadmerná výrobná kapacita. Hovoril o krvavom kúpeli, ktorý čaká automobilový priemysel. Otázka je, čia krv sa bude prelievať. A ja si myslím, že to bude krv zamestnancov. Tí najviac budú trpieť pretože e, Európa má masívne trhy. V roku 2007 sa e, predalo 15 miliónov aut, v roku 2012 sa predalo 12,5 milióna aut v Európe, čiže na tomto si uvedomíme, že naozaj ľudia veľmi často menia auta, ale teraz sa už predáva menej. Ale pred krízou e, boli nadmerné výrobné kapacity v automobilovom priemysle v Európe. Mnohé továrne v Európe stratili polovicu svojej e, kapacity, mnohí výrobcovia stratili tisíc eur na auto, ktoré predajú kvôli tejto nadmernej kapacite. A otázka je, kto toto všetko zaplatí. A časť automobilového priemyslu sa teraz pozerá aj na Spojené štáty a hľadá tam príklady dobrej reštrukturalizácie. V USA došlo k obrovskej reštrukturalizácie a výsledkom je polovičné zničenie toho, čo boli e, tradične dobre platené, chránené miesta so silnými odbormi. No a teraz v tomto automobilovom priemysle USA pracujú lacní pracovníci, mnohí stratili pracovné miesta, už tie pracovné miesta nie sú už tak dobre zabezpečené a tak ďalej. Mnohí európsky automobiloví výrobcovia by chceli ísť e, týmto smerom, ale ľudia podľa mňa Zamestnanci by to nemali akceptovať. Ale títo pracovníci zaplatia cenu za krízu. Musíme teda už ukončiť politiku šetrenia, ale čo ešte viac potrebujeme je reorganizácia automobilového priemyslu. A oznámenie eh, je pokusom povedať niečo podobné, ale myslím si, že to nehovorí úplne explicitne. Oddelené vlastníctvo kľúčových eh, výrobcov aut, e, hospodárska súťaž medzi nimi, konkurencia medzi nimi. Niektorým sa ešte stále dali napríklad Volkswagenu, ale iní ako Fiat alebo Peugeot zažívajú obrovskú krízu. A tí menej konkurencie schopní nemajú schopnosť reštrukturalizovať sa individuálne bez toho, aby to tým neutrpeli zamestnanci. Ja si nemyslím, že komisia to povie otvorenie, ale myslím si, že je potrebné tu zaviesť e, verejné spoluvlastníctvo a na základe toho urobiť plán investícií do zelenej mobility, do toho, aby sa produkovalo sociálne užitočne, aby sa produkovali dopravné prostriedky pre verejnú dopravu napríklad. To, čo, to je to, čo automobilový priemysel potrebuje. Len takto zachrání pracovné miesta. Ale myslím si, že záujmy automobilových výrobcov budú iné. A to najmä chrániť svoje E, svoje zisky aj na úkor iných, iných napríklad pracovníkov. V mnohých krajinách v Európe prebieha teraz veľký boj v tejto oblasti. E, mnohí zamestnanci v automobilovom priemysle sa koordinujú, štrajkujú, aby si ochránili svoje pracovné miesta. Ďakujem. Frederick West. I keď, pokiaľ ide o automobilový priemysel, by sa mali vyjadriť e, Francúzi a Taliani, pretože oni sú veľkí výrobcovia aut. Ale samozrejme, ja nemôžem hovoriť v ich mene. Takže vypočujeme si komisiu. Teraz uh, bude hovoriť Filip Jean z DG Enterprise. Ďakujem, pán predseda. Nemám toho veľa, čo chcem povedať, len to, že so zájmom čakáme na stanovisko vášho výboru z viacerých dôvodov. Medzinárodný rozmer je stále dôležitejší pre automobilový priemysel. V správe komisie a v akčnom pláne, keď hovoríme o automobilovom sektore, e, tak nemyslíme iba na výrobcov, ale na celý ten sektor, na všetky subdodavateľské podniky, takých, ktorí napríklad opravujú alebo vyrábajú určité diely a tak ďalej. Čiže tá medzinárodná otázka je stále viac dôležitá, pretože európsky trh stagnuje. A teraz sú to hlavne trhy tretich štátov, ktoré majú potenciál rastu. Druhá vec. V budúcnosti európsky automobilový priemysel bude musieť e, ponúkať aj také produkty, ktoré budú reagovať na potreby tretich štátov, teda musia e, zmeniť svoj regulačný e, prístup aj strategický trhový prístup. Doteraz Európa, európske podniky boli lídrami v mnohých technologických oblastiach, ale teraz nachádza, nadchádza zmena prichádzajú nové technológie a musíme si e, položiť otázku, do čoho investovať v rámci výskumu a ako regulovať e, bezpečnosť emisie CO2 a iné e, výfukové plyny. Toto všetko, keď budeme pripravovať legislatívu, budeme musieť brať do úvahy nielen na vnútroštátnej úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni a s so ohľadom na najväčších obchodných partnerov EÚ. Budeme teda čakať na mm, vašu správu. V júni sa bude konať aj workshop. Sme veľmi radi a sme vám k dispozícii. Radi prispiejeme k tejto diskusii a takisto k dôležitej otázke koherentnosti medzi priemyselnou a obchodnou politikou a samozrejme k tomu sa pridáva ešte aj ten legislatívny aspekt. Máte ešte nejakú otázku, pán Lange, pre komisiu? Filip Žon by mohol povedať ešte niečo k otázke Južnej Korei a necolných e, obchodných prekážok. Ja som to spomínal. Komisia? Ďakujem. Pán Lange má úplnú pravdu. EU a Korea majú dohodu o voľnom obchode ale tá nepokrýva colné o, otázky, ale my sme sa snažili tam vyriešiť necolné prekážky. Chceme mať spoločné normy, ktoré by mohli byť vzájomne akceptované medzi EÚ a Koreou. Týka sa to napríklad bezpečnostnej legislatívy, emisí a tak ďalej. Vyrokovanie e, takejto prílohy o technických úpravách bolo ťažké, ale umožnilo to určitý rozsah pre spoločné pravidlá, spoločné normy, ktoré bude uplatňovať e, Korea aj EÚ a tým minimalizujeme necolné prekážky. Bohužiaľ, ale situácia je aj taká, že text prílohy o necolných prekážkach e, nepokrýva všetky typy regulácií, pokrýva možno jednu tretinu legislatívy a je tam takisto aj veľký priestor, kde sme neboli schopní nájsť spoločné normy medzi EÚ a Koreou. To sa vzťahuje aj na CO2, takže máme problém s tým, aby sme kontrolovali Koreu v tejto oblasti a, patri, a platí to aj pre oblasť náhradných dielov. Pán Lange má teda úplnú pravdu. Máme problémy, pretože Korea teraz príjma novú legislatívu, ktorá je proti duchu tejto dohody. Dohoda v zásade je taká, že by sme nemali vytvárať problémy vo vzájomnom obchode, ale máme teraz problémy, pretože to znenie dohody nestačí na to, aby, sa, aby sme pokryli také opatrenia, aké teraz príjma Korea, ako spomínal pán Lange. Ale uistujem vás, pán Lange, kolegovia, ktorí sú zodpovední za implementáciu tejto dohody s Koreou. Oni patria pod komisára pána de Guchta. Títo kolegovia sa snažia rokovať s Koreou a získať e, ďalšie informácie. To, čo schvaluje Korea v oblasti náhradných dielov a CO2, to ide úplne proti dohode, pretože tá hovorí, že nové legislatívne požiadavky nemôžu vytvárať obchodné prekážky. A preto my ešte o tomto skoro budeme hovoriť, budeme sa snažiť zmeniť ich prístup. Ďakujem teraz. Maria ako spravodajkynia. Na záver ďakujem pán predseda. Ďakujem kolegom za pripomienky. Ja do veľkej miery zdieľam, čo ste povedali. Mám dve pripomienky. Som spokojná s tým, že súhlasíte e, s názorom, že toto je veľmi náročná téma a dôležitá. Externé trhy sú takisto veľmi významné. Významne nás ovplyvňujú a musíme na to reagovať. Dôležité sú inovácie. A musíme si objasniť, aký druh inovácií potrebujeme. Ako povedal zástupca ALDE, musíme vyrábať lepšie a musíme reagovať už teraz na budúci vývoj. No a pokiaľ ide o problémy v dohode o voľnom obchode, ako som už povedala, musíme veľmi pozorne sledovať budúce dohody, ktoré sa vyrokujú. Musia tam byť vždy zakotvené spoločné pravidlá a spoločné normy, inak reciprocita na tomto trhu nebude existovať. K tomu, čo povedal Paul Murphy, ja súhlasím s jeho obavami, súčasťou problému je to, že je príliš veľa e, úspor v politike, veľa škrtov v rozpočtoch. S tým absolútne súhlasím. Myslím, že potrebujeme odpovede na tú najbližšiu budúcnosť a takisto potom aj pre dlhodobý výhľad do budúcnosti. Musíme byť schopní nájsť tieto o odpovede, pretože ten sektor je chorý, dennodenne sa tam strácajú pracovné miesta a preto potrebujeme odpovede teraz, okamžite. A na druhej strane musíme už teraz plánovať tú dlhodobú budúcnosť tohto sektora. Chcem sa poďakovať za všetky pripomienky a dúfam, že budeme mať ešte možnosť hovoriť o týchto veciach. Ďakujem. Aký je kalendár? Včera to prijali koordinátori. Druhá výmena názorov sa bude konať v júni. Návrh správy sa bude prerokovať v júli a hlasovať sa bude v septembri. Čiže sme ukončili bod 24. Potom teraz uh, príde pán komisár de Kucht, ale ešte tu nie je. O 6 alebo 7 minút sa začne výmena názorov s komisárom. Ja navrhujem prestávku a povedali mi, že káva je vonku, takže môžete ísť von a obslúžiť sa. Tak využite túto prestávku a chodte na kávu.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

Eh, programe komisie na roky 2013 a 2014 ide o štrukturovaný dialog s komisiou. Eh, teraz už prebieha štvrté kolo takéhoto dialógu. A blížime sa aj vy, pán komisár, aj my ku koncu funkčného obdobia. Už nám ostáva len menej ako rok. A preto by som vás mene poslancov nášho výboru chcel vyzvať, aby ste prispeli k tejto diskusii, možno nie len vzhliadnúť eh, k zbytku tohto funkčného obdobia, ale aby ste sa pozreli aj na hodnotenie vašej činnosti v priebehu celého funkčného obdobia. Nech sa páči, pán komisár de Hucht, máte slovo. Thank you, um, very much. Ďakujem. Pán predseda, vážení poslanci. Moje funkčné obdobie sa nekončí 31. mája, kedy budú voľby. Ja by som mal ostať vo funkcii až do 1. októbra. Ak sa teda podarí uskutočniť všetky vypočutia nových komisárov do 1. novembra a potom si zrejme nájdem nejakého spojenca v ďalšom parlamente, tak aby sa to neskončilo 1. novembra celé pre mňa. Ale uvidíme, ako to celé bude. Um, <laughs> soon. so, um, let me, let me start by uh, thanking you for inviting. Chcel by som sa vám na úvod poďakovať za vaše pozvanie na tento pravidelný štrukturovaný dialog Teraz nám už ostáva rok do konca funkčného obdobia Európskeho parlamentu a menej ako rok a pol do konca funkčného obdobia komisie, ale môžem vás ubezpečiť, že ešte nie sme v závere našej činnosti. Ani náš program sa ešte nejako nekončí. Teda dnes je ešte príliš skoro pozerať sa späť, keďže ešte máme pred sebou dosť veľa vecí, Cieľom štrukturovaného dialógu je taktiež eh, pozrieť sa na úspechy z minulosti a na veci, na ktoré sa sústredovali. V decembri parlament schválil dohodu s Kolumbiou, Peru a so Strednou Amerikou. Od 1. marca tohto roka Európska únia dodržiava dohodu s Peru a s Kolumbiou, eh, respektíve pričom Kolumbia a Sredná Amerika, tam je to ešte v finálnej fáze. Dúfame, že tieto dohody budú pripravené pre predbežné dodržiavanie do 1. júla tohto roka. S výnimkou Guatemaly všetky e, krajiny Strednej Ameriky sú e, si isté, že sa im to podarí do 15. júla, že by mohli otvoriť dvere predbežným ustanoveniam do 1. augusta tohto roka. Ak sa nám podarilo dostať takto ďaleko s Európskym parlamentom, e, je to práve vďaka usilovnosti a úsiliu v oblasti vyvažovania záujmov v sektore obchodu s zohľadnením aj faktorov medzinárodného rozvoja. Dianie, ktoré prebieha v EU aj mimo EU, je niekedy e, dosť problematické. Napríklad v prípade Nemecka, ale podarilo sa nám čiastočne túto vec vyriešiť. Teraz e, prebieha diskusia o týchto dohodách. Nebola však e, tak intenzívna v národných parlamentoch ako tu v Bruseli, ale Také sú fakty, preto vás chcem vyzvať, aby ste využili svoje kontakty v národných parlamentoch, vo vašich volebných obvodoch, aby ste poukazovali na dobré kontakty s Európskym parlamentom. Pred rokom ste taktiež schválili reformovaný program systému všeobecných preferencií. Teraz eh, sa to už spustilo, eh, systém je teraz spravodlivejší a ešte stále jeden z najštedrejších, ak nie vôbec najštedrejší systém takéhoto druhu a je nastavený práve na potreby tých najmenej rozvinutých krajín. Preto chcem oceniť hlasovanie z minulého týždňa v pléne Európskeho parlamentu, aby sa opätovne zaviedli výhody GSP pre Mienmarsko a Barmu. Je to niečo, čo sa e, predpokladalo ako veľmi nepravdepodobné, keď to v komisia v máji 2011 pôvodne navrhla. Komisia teraz pracuje na celom rade delegovaných aktov, ktoré budú plne implementovať nové pravidlá, len čo E, sa veci uvedú do praxe. A ďalej, čo sa týka obchodných vzťahov s krajinami AKT, pozmeňovacie návrhy k nariadeniu o dostupnosti trhu e, výrazne ovplyvňujú naše kontakty obchodného charakteru s týmito krajinami. Chcem oceniť váš prístup, e, najmä prístup spravodajcov. Je tu totiž obrovská príležitosť uzavrieť regionálne rokovania tým, že pomôžeme obom stranám sústrediť sa na dlhodobé vzťahy. Teraz, keď už sú jasné alternatívy, môžu sa e, tieto krajiny rozhodnúť, e, aké formy vzťahov si chcú vybrať. Ja sa budem snažiť podporovať tieto rokovania a mám v pláne cestu do Afriky ešte pred e, letnou prestávkou. A ďalšiu cestu mám naplánovanú na jeseň. Už vidíme, isté pohyby správnym smerom. Dúfame, že tieto dohody sa podarí vyrokovať čoskoro. Budem vás informovať o e, aktuálnom vývoji. Toto sú veľmi dôležité výsledky pre budúcnosť, pretože ešte sú na stole isté legislatívne návrhy, ktoré treba dotiahnuť do konca. Dúfam, že sa nám to podarí ešte pred e, koncom tohto funkčného obdobia. Pred dvoma mesiacmi som predložil návrh modernizovať eh, naše nástroje na obranu obchodu. Eh, Spolieham sa na vašu spoluprácu, aby sme uzavreli eh, túto kapitolu, čo skoro musíme totiž vyslať veľmi jasný a silný signál našim partnerom, že nebudeme tolerovať nespravodlivé obchodné praktiky a že budeme ochotní zakročiť v záujme spravodlivého hospodárskej súťaže. Toto však nebude jednoduché a nepodarí sa to e, rýchlo. Je potrebné dostať rovnováhu v oblasti nástrojov obrany obchodu. Tento balíček je vyvážený a dosť výrazne zlepší využívanie týchto nástrojov. Rada a parlament e, sú spolu zákonodarcami v tejto oblasti. Komisia je však rozhodne zameraná na zabezpečenie spravodlivého obchodu aj voči významným obchodným partnerom. Najvýznamnejšou eh, témou pre nás je zabezpečenie zodpovednosti pre investorov, čo sa týka riešenia sporov. Som vďačný parlamentu za to, že do veľkej miery podporuje prístup komisie, ale musím vás varovať, že rada sa chce prichyliť eh, k stanoviskám, ktoré rozdelia pozíciu Európskej únie na medzinárodnej scéne. Preto sa musíme snažiť o zachovanie rovnováhy a o zachovanie záujmov spoločenstva. Komisia bude jasne proti takémuto prístupu rady a dúfame, že parlament nás v tomto podporí. Mm, hlasovanie z minulého týždňa nás e, v tomto veľmi podporilo. Taktiež sa spolíhame na vašu podporu v predsedovaní návrhu o nástrojoch medzinárodného obstarávania. Táto téma je citlivá A zaznamenávame len pomalý pokrok na rade, ale aj tu chceme zabezpečiť eh, konkrétne výsledky našej politiky. Aj tu sa spolíhame na podporu parlamentu a budeme sa naďalej snažiť eh, prekladať návrhy, ako ďalej zlepšovať tieto nástroje a tešíme sa aj na vaše stanoviska čoskoro. Ďalej, pokiaľ ide o nariadenie o dodržiavaní, to je ďalšou súčasťou balíčka toho, aby Európska únia mohla bojovať svoje práva. Dúfam, že sa nám podarí to zaviesť do praxe čoskoro a že to uzavrieme ešte v priebehu tohto funkčného obdobia. Komisia bude naďalej pokračovať v rokovaniach, ktorý má na programe nemálo. V najbližších týždňoch a mesiacoch budeme rokovať s Japonskom, s Indiou, s Marokom, s Tajskom. Budeme taktiež zatvárať rokovania s Kanadou, s Arménskom, Gruzínskom a Moldavskom. A dúfam, že v júli budeme schopní začať rokovania z USA. Bol by som rád, keby som sa mohol vyjadriť k uzneseniam TTIP. Zhodneme sa zrejme všetci, že takéto prekážky zrušenie eh, budú, bude prospešné pre obe strany Atlantiku vzhľadom na aktuálny stav, v ktorom sa obe e, tieto ekonomiky nachádzajú. E, nemáme k dispozícii výsledky nezávislej štúdie, ale nedá sa poprieť, že transatlantický akt obchod bez TTIP nemôže plne fungovať, nemôže využívať celý svoj potenciál. E, Vaše uznesenie volá potom, aby Európska únia sa poučila zo svojich rokovaní o hlbokých a hlbokových a rozsiahlých obchodných dohodách. Ďalej, čo sa týka minulotýždňového týždňového hlasovania o individuálnych službách, e, tu rada ešte musí rozhodnúť v tejto veci, teda celá vec ešte neskončila. Chceme sa zamerať na čo najširší mandát nechceme sa príliš obmedzovať v našom zameraní, pretože to by nebolo v prospech celej veci. Dohoda môže veľmi výrazne zmeniť transatlantické ekonomické vzťahy a to aj vzhľadom na medzinárodný obchod. Hovorím to preto, že výbor INTA bude stredobodom veľmi ťažkých rokovacích bojov, lečo sa začnú záujmy, ktoré nie sú zjavné, ako napríklad v oblasti verejného vstarávania, námornej dopravy a leteckej dopravy, poľnohospodárstva, služieb a zemepisného označenia a ďalej zemného plynu z Bridlice a ďalších oblastí transatlantickej ekonomiky. E, preto vás chcem vyzvať, aby ste jasne e, sa držali vlastného uznesenia TTIP, tak aby e, výsledky boli čo najambicioznejšie. Ďalej, pokiaľ ide o multilaterálny front, tu dúfame, že získame podporu pre TTIP. Robíme všetko preto, aby na ďalšej schôdzi VTO na medzinskej úrovni v decembri v Bali sme získali významný balíček e, zjednodušovania obchodu. Taktiež naďalej pracujeme s ostatnými členmi VTO e, v oblasti dohôd o obchode a službách. Práve sme navrhli Rade v oblasti investícií, aby povolila začiatok rokovaní s Čínou. Je nepochybné, že globálny obchod je významným spôsobom, ako odstrániť chudobu miliónov ľudí, ale nedá sa poprieť, že zodpovednejšie riadenie dodávacích reťazcov eh, súvisí s veľmi zlými životnými podmienkami a pracovnými podmienkami miliónov ľudí. Nedávne udalosti z Bangladeša poukazujú práve na túto veľmi akútnu situáciu, robíme si veľké starosti o situáciu v niektorých továrniach v krajinách v Ázii, preto vyzývame, aby sa urobili potrebné kroky na ukončenie týchto nebezpečných praktík. Chceme podporovať zodpovedné dodavateľské reťazce po schôdzi s ministrom z Bangladeša tu v Bruseli o tom, ako zabezpečiť lepšie pracovné podmienky v tejto krajine, môžem povedať, že sa snažíme o významné zlepšenia, a to aj s inými partnermi, okrem iného aj z USA. Práve teraz rokujeme s Medzinárodnou organizáciou práce, s bangladežskou vládou a tom, aby sa ukončili rokovania s príslušnými zainteresovanými stranami začiatkom júla. Chceme sa zaviazať k časovo viazaným opatreniam, aby sa uzavreli opatrenia, ktoré sa chystajú od vzniku tejto stratégie. Budeme vás informovať e, o výsledkoch a pokroku týchto rokovaní. Zodpovedné riadenie dodávateľských reťazcov e, je veľmi relevantné aj v oblasti ťažby. Transparentnosť v ťažobnom priemysle je veľmi významná na to, aby sme podporovali rozvoj e, v oblasti krajín, ktoré sú bohaté na prírodné zdroje. Preto sme spustili verejné pripomienkovanie o kolektívnom využívaní v rámci možnej iniciatívy EÚ o mineráloch, ktoré pochádzajú z konfliktných oblastí a rizikových oblastí. Výsledky tohto pripomienkového konania budú k dispozícii koncem tohto roka a pomôžu nám rozhodnúť, či môžeme vyvinúť celoeurópsky program v rámci ťažobného priemyslu v spolupráci s rozvojovými krajinami. Ja osobne urobím všetko preto, aby sme spustili legislatívnu iniciatívu v tejto veci ešte pred koncom tohto roka. A to je, zdá sa, aj lehota na zavedenie legislatívnych návrhov. Na záver môžem povedať, že komisia nezaspala na Vavrínoch. Máme ešte pred sebou mnoho práce a mnohé nové iniciatívy Spoliehame sa na vás, na vašu ochotu spolupracovať. E, Vieme, že sa na vás môžeme spoľahnúť. Vy sa môžete zase na oplatku spoľahnúť na mňa. Ja v rámci tohto mandátu budem robiť všetko preto, aby sme pokročili v rokovaniach čo naďalej. Ďakujem. Uh, Ďakujeme pekne, pán komisár. Pán komisár e, podľa mňa veľmi správne poukázal na to, na čo sa má, musíme sústrediť do konca tohto funkčného obdobia, preto e, vás vyzývam, aby ste sa hlásili k diskusii. Budeme dodržiavať hierarchiu politických skupín podľa ich veľkosti. E, dáme najskôr slovo pánovi Kasparimu v mene EPP. Vážený pán komisár, ďakujeme že ste opäť raz dnes prišli medzi nás. Myslím, že veľmi správne poukazujete na mnohé úspechy, ktoré sme aj vďaka vašej práci spoločne zaznamenali za posledné roky. Chcel by som sa vyjadriť najmä k jednej téme, plánovaná dohoda z USA. Myslím si, že e, sa zrejme podarí, že v júni konečne začneme rokovania a toto lietadlo konečne vzlietne. E, je to vec, e, s ktorou pred dvoma, troma rokmi tu v parlamente ešte nikto nepočítal. Naozaj by ma tešilo, keby ste sa zo všetkých síl snažili o to, aby v komisii boli dostatočné zdroje k dispozícii preto, aby tieto rokovania naozaj prebiehali intenzívne rýchlo a v rozsiahlom meradle. Máme mnoho rokovaní otvorení, ktoré prebiehajú celé roky a nikam sa neposúvajú. Bol by som vám naozaj veľmi zaviazaný, keby v prípade tejto dohody z USA e, sme k tomu pristúpili Eh, o mnoho efektívnejšie, pretože je to strategicky veľmi významné, aby to nebol nekonečný príbeh, ale aby sa táto dohoda podľa možnosti ešte v priebehu vášho funkčného obdobia aj um, uzavrela. Ďalej druhá vec, spomenuli ste um, dohodu o ochrane investícií s Čínou. Aj tu je naozaj naliehavo potrebné, aby sme sa posunuli vpred. Uh, zaznamenali sme mnoho problémov európskych firiem v Číne. Mali by sme sa snažiť o to, aby sme zlepšili naše obchodné vzťahy s Čínou. Ale keď hovoríme o tejto dohode o ochrane investícií, podľa mňa je to tak, že nielen komisia by mala rokovať e, o tejto novej dohode s Čínou, ale e, vidíme čoraz viac členských štátov, ktoré začínajú e, svoje vlastné rokovania o bilaterálnych e, dohodách o ochrane investícií. Myslím, že v súlade s postupom komitológie eh, možno 10, 15 eh, či až 20 takýchto postupov v členských štátoch hm, vidíme, že je tu snaha uzatvárať bilaterálne dohody napríklad s Vietnamom. Chceme s Vietnamom rokovať eh, o obchodnej dohode. A predsa opäť jeden členský štát požiadal o to, aby mohol začať rokovať bilaterálne s Vietnamom dohode o ochrane investícií. Chcem, chcem sa vás opýtať, ako chcete tento problém vyriešiť, aby sme nemali na jednej strane tieto pravomoci, ktoré prislúchajú Európskej únii a na druhej strane v posledných mesiacoch eh, eh, čoraz väčšie úsilie členských štátov vyrokúvať bilaterálne dohody. Myslíte si, že eh, by sme mohli nejako priviesť členské štáty k rozumu, aby sa orientovali skôr cestou e, e, dohôd EÚ s týmito štátmi. Ďalej, myslím, že v rámci strednodobého finančného plánovania zabúdame na jednu tému, zabúdame na e, prejme pridelovanie na úrovni komisie. Všetky tie projekty, ktoré sa spustili a ktoré vy musíte riadiť so svojimi spolupracovníkmi, kladem si otázku, či vôbec ste stave toto všetko pokryť eh, z personálneho hľadiska, z hľadiska zdrojov. Chcem sa vás opýtať, eh, ako by sme mohli my, aspoň teda v našej frakcii je taká ochota, ako by sme vám mohli presunúť zdroje z iných eh, generálnych riaditeľstv, ktoré nie sú až také zaťažené, zdroje personálneho charakteru, tak aby ste mali dostatok možností vysporiadať sa so všetkými výzvami, ktoré pred vami stoja, dohody s Čínou, z USA a tak ďalej. Ja by som bol nerád, keby to celé e, padlo len na nedostatku personálu. A ďalej veľmi sa diskutuje aktuálne o postupe antidumpingového charakteru v oblasti solárnych panelov. Už sú predbežné výsledky vášho prieskumu. Tam sa hovorí o antidumpingových e, celách až do výšky 57%. Ja sa nebudem vyjadrovať teraz k konkrétnym percentám. Ale keď sa pozeráme na toto číslo 47 eh, eh, eh, tak neviem, či by tých 47 malo byť primerených, alebo 60, alebo 30. Mm, takto otázka nestojí. Ja sa vás chcem opýtať, je predsa nepriateľné, aby tak mnoho členských štátov sa nechalo tak utlača zo strany Číny, keď E, vidíme aktuálne dianie, keď e, naozaj všetko sa naplní praxi a budeme mať e, aj nástroj, ako vyvíjať tlak na Čínu. Chcem sa opýtať, či sa to bude využívať. Vieme z minulosti, aké ťažké to môže byť rokovať s takýmto silným partnerom ako s Čínou. Myslím, že keby sme sa na to pripravili, nebolo by to zlé. My tu vo výbore nechceme nejako odstavovať e, úplne Čínu. Nechceme tu začať žiadnu obchodnú vojnu, ale keď sa pozráme na to číslo 47% antinamingového cla, mm, jasne sa ukazuje, že sú tu skôr defenzívne opatrenia a ja by som bol naozaj veľmi vďačný, keby to tak aj na, na tejto úrovni ostalo. A keby ste e, naozaj zaviedli tie celá, o ktorých sa hovorí, aby sme boli na rovnakej úrovni ako naši čínsky partnery, ak e, chceme rokovať s Čínou o všeobecnej otázke ekonomickej spolupráce, musíme vyriešiť e, tento problém. Toľko teda z mojej strany. Ďakujem. Thank you. Ne- Ďakujem pekne. Teraz v mene SAD Bernd Lange. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Chcel by som nadviazať na to, čo povedal na záver Daniel Kaspari. Pevne verím, že túto pozíciu budeš prezentovať aj voči vláde Spojkovej republiky Nemecka. Oni očividne majú iné stanovisko v týchto otázkach. Vážený pán komisár, ak dovolíte, chcel by som sa zamerať na tri oblasti. Takže vy ste spomínali o tom, ako je zložité ratifikovať eh, bilaterálne dohody v členských štátoch. Môže to súvisieť s tým, že tieto dohody sú vlastne také zmiešané dohody, tak to bolo zadefinované. A tento problém budeme mať asi aj pri dohodách budúcnosti. To znamená, že aká je vaša stratégia voči rade, ako chcete zabezpečiť kompetencie v rámci Lisabonskej zmluvy, aby teda toto ostalo skutočne v kompetenciách e, Európskej únie, aby to nebolo podkopávané zmiešanými dohodami. Druhá vec, vašu pozíciu ohľadne Bangladežu a tých dôsledkov, ktoré z toho vyvodiť. To, čo, o čom sa hovorila plenárnej schôdzi, považujem za správne a nemali by sme sa zamyslieť nad tým, že pre budúce E, dohody by sme nemali sa viac zamerať na e, ten reťazec e, vytvárania pridanej hodnoty. Napríklad môžeme, môžeme použiť dohodu medzi USA a Peru alebo belgický, belgickú dohodu podobného charakteru a potom tretia vec, o ktorej ste nehovorili, ide vlastne o tú legislatívu duálneho použitia takže mohli by ste tu spomenúť viaceré ohľady. Myslím si, že je dôležité, aby tu nastal určitý pokrok. Pevne verím, že v budúci mesiacoch budete vehementne postupovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz mene Alde Silvana Kohmerín. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujem pekne, pán komisár, že ste opätovne prišli medzi nás. Som veľmi rada, že ste nezabudli na to, o čom ste hovorili na zložitých vypočutiach. V tom zmysle, že budete otvorení spolupráci, budete viesť otvorený dialog s parlamentom a myslím si, že to sa vám podarilo naplniť a nezabudli ste v priebehu rokov po vypočutí tento váš prísľub. A dnešný deň je vlastne potvrdením tohoto prísľubu. No a teraz by som chcela spomenúť niektoré prvky, potom moja kolegyňa Catherine z našej politickej skupiny sa zameria na tie veci, ktoré ja nespomeniem. Ide o to, že pokiaľ ide o Kanadu, tak tu pracujeme na ukončení dohody, to je pozitívne, ale v posledných dvoch rokoch sme o tom počuli už toľko veľa, že mňa by zaujímalo, aká je skutočne tá situácia v rámci tých finálnych krokov a mňa by zaujímalo aj konkrétny dátum, kedy by sme mohli uzavrieť celú túto dohodu a ju osláviť. A chcem sa spýtať, aké veci sú ešte otvorené, aké sú nedoriešené vo vzťahu medzi EÚ a Kanadou. A ešte jedna vec, ktorej sa chcem dotknúť. Kolega Daniel Kaspari vlastne o tom hovoril, aj Ben Lange. Ide tu o to, že sú tu diskusie medzi členskými štátmi a komisiou, ide o opatrenia, ktoré sa týkajú Číny, ak tie kalkulácie správne, Dozvedeli sme sa, že 15 členských štátov nie je spokojných s tými krokmi, ktoré sa týkajú Číny, vzťahu k Číny a potom je tu 6 členských štátov, ktoré to podporilo. Potom sú tu ďalšie členské štáty, ktoré ešte nezaujali jednoznačné stanovisko. Rada musí prieť rozhodnutie a mňa by zaujímalo, aké sú najbližšie kroky v tejto oblasti, je tu dynamiku medzi členskými štátmi, kde tu tvoj vzťah ku komisii, aký je váš názor na to. No pokiaľ teda ide o túto otázku solárnej energie, sú tu určité povinnosti komisie, konali ste veľmi rýchlo, to znamená, že musia na vašej strane byť jasné dôkazy, prečo ste prišli s týmito clami, aké sú tie ďalšie informácie, ktoré sa týkajú tejto zložky, Môžete tieto informácie poskytnúť aj nám. Ide tu o analýzu, ktorá ešte stále prebieha. A pokiaľ ide o otázku telekomunikácií, tak e, sú to rozhodnutia, ktoré prijala komisia a pevne, že sa k tomu vyjadríte. Komisia prvá principiálne stanovisko a neaktivovalo toto rozhodnutie. Čo to znamená? A je to podľa vás v konflikte s požiadavkou komisie minulý týždeň na členské štáty, aby mala mandát pre vyrokovanie dohody o investíciách s Čínou. Tu ide opatrenia, ktoré možno nebudú veľmi prospešné pre rozvoj obchodu s našimi čínskymi partnermi, takže ešte raz a veľmi sa teším na vaše odpovede. Uh, uh, Ďakujem pekne. A teraz skupina ECR, pán Campbell. Um, you, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, odtedy, ako ste naposledy boli u nás. A chcel by som povedať, že vy ste vlastne obvinili poslancov britského parlamentu, že nevedia nič o Európskej únii, že bolo by to hrozné pre Britániu, keby opustila Európsku úniu, stratila by rozličné benefity a znamenalo by to stratu desiatky tisíc pracovných miest. To je v zápisnici splnené zasadanie schôdze a ide tu aj o to, že Opierali ste sa o nejaké čísla, s ktorým ja dokážem súhlasiť, ale keďže ste spomínali britskú politiku, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na nasledujúce fakty. Ak by teda e, Británia teoreticky v referende 2016-2017 sa rozhodla vystúpiť z Európskej únie, tak vy ako komisár pre obchod hovoríte, že Európska únia by nemohla vyjednať obchodnú dohodu s vašim najväčším zákazníkom ktorý je Británia, sú tu veľké toky oblasti služieb a tovaru. Sú to miliardy eur každý mesiac, ktoré by smerovali z a do 26. Takže keď tu ide o to, že by sa mali vyjednať dohody o voľnom obchode s každým štátom, ktorý by vystúpil, tak by to bola dohoda medzi EÚ, Spojeným kráľovstvom a USA. Nebolo by to také zastrašovanie, že takéto niečo by sa nepodarilo? Nebolo by to iba skôr zamiešanie sa do britskej politiky? Mohli by ste to vysvetliť? Eh. eh. Next, uh, Greens, uh, Ďakujem pekne. Teraz pani Keller. Ďakujem pekne. Mám pár otázok. Pokúsim sa byť veľmi stručná. Hovorili ste o Peru a Kolumbii. Bola tam cestovná mapa, ktorá sa týka tohoto regiónu. Mňa by zaujímalo, ako je to vlastne s implementáciou tejto cestovnej mapy, kedy dostaneme prvú správu o implementácii cestovnej mapy. Potom ste ešte spomínali Myanmar a podávanie správ, ako je to s pokrokom v oblasti ľudských práv a práv pracujúcich ako to je v súvislosti s správou, ktorá sa podľa roku 2015 TDI. Chceli by sme zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament zohral plnú úlohu ako, legisla, ako zákonodárca v tejto oblasti. Je tu usmernenia, ktoré sú veľmi dôležité a chceli by sme plne zohrávať tú úlohu, ktorá nám prislúcha. No a chcela by som podporiť EPP vo vzťahu k Číne, že by sme nemali ustúpiť od nášho prístupu k Číne, to je veľmi dôležité, pokiaľ ide o USA. A keďže ste spomínali to, že transparentnosť je veľmi dôležitá, aj keď v iných súvislostiach, myslíme si, že pokiaľ ide o dohodu o obchode s USA, je dôležité tam mať transparentnosť ohľadne prebiehajúcich rokovaní. Myslíme si, že to je dôležité zabezpečiť. Transparentnosť bude aj naďalej veľmi dôležitá, akým spôsobom chcete informovať poslancov Európskeho parlamentu, ale občanov o pokroku v rámci rokovaní a o mandáte. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby ste brali vážne naše obavy, ktoré sa týkajú audiovizuálnych e, otázok, ale aj ďalších e, štandardov. Tu ide o väčšinový názor parlamentu, toto je nutné zohľadniť. Pokiaľ ide o Bangladeš, parlament pred dvomi plenárkami hlasoval o tom, že by sme chceli vidieť pravidlá, ktoré sa týkajú spoločenskej zodpovednosti podnikov. Máte nejaké plány to implementovať v rámci vašich rokovaní s Bangladežom, potom pokiaľ ide o EPA. Neviem, či ste videli správu delegácie INTA, ktorá sa zabrala EPA vo vzťahu ku Cariforum, Fóru a Trinidadu a Tobagu tu ide o možnosti EPA, aká je vaša reakcia, potom India. Ja by zaujímalo, aká je aktuálna informácia. Ďakujem. I don't, I see nobody from GUE. No, za GUE sa nehlási nikto. Ako posledný dostane slovo pán Dartmouth. Ďakujem pekne. Najprv by som sa chcel pripojiť k tomu poďakovaniu komisárovi za to, že prišiel na toto stretnutie a že sa vyjadril veľmi jasne, ako je to zvykom u ňom. Chcel by som položiť dve otázky, ktoré sa týkajú následovných vecí. Tu ide o vaše komentáry o vzťahu k Spojenom kráľovstvu. Ten kontext, v ktorom sa pohybujeme, je ten, že odkedy Spojené kráľovstvo vstúpilo v roku 1973 do, do Európskej únie je tu veľmi vysoký obchodný deficit, asi 570 e, miliárd libier. O tomto čísle som hovoril v príhovore v septembri a teraz máme maj a môžeme si byť istí, že tento deficit sa zvýšil odvtedy. Takže to, čo si povedali v Spojenom kráľovstve, mohli by ste objasniť, či to bol bol váš osobný názor alebo osobná predikcia, alebo či ste hovorili vlastne ako komisár pre obchod, alebo či ste hovorili v mene komisie ako takej, ako celej. A na akom základe v rámci toto, to vystúpenie bolo teda, aké to je váš predpoveď do budúcnosti, takže ak by Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu, neby zaujímal váš názor, Spojené kráľovstvo by malo alebo nemalo podobnú dohodu o voľnom obchode ako bola podpísaná napríklad s Južnou Koreou, Mexikom, alebo sa pripravuje s Kolumbiou a inými. No a teraz druhá otázka sa týka cieľ, ktoré sa týkajú solárnych panelov. Ide o tie panely, ktoré sa vyrábajú v Číne. Podľa dnešného vydania Financial Times Nemecko ako také nebolo proti, ale 14 členských štátov bolo proti tomu. A v novinách písali, že dokonca 17 štátov bolo proti tejto iniciatíve. Chcel by som sa vás spýtať. V situácii, kde viac ako polovica členských štátov je proti a väčšina z numerického hľadiska, ako aj počtu obyvateľov a, a ako je to vlastne s morálnou zodpovednosťou? Nehovorím právnej zodpovednosti. Aká je to morálna zodpovednosť za to, že zahájite kampaň, ktorá sa týka trestných cieľ voči dovozu e, čínskeho tovaru, pričom toto clo prekračuje 40 Mohli by ste potvrdiť, že toto je vlastne vaša osobná iniciatíva, že táto iniciatíva sa udiela bez toho, že by to bolo schválené zo strany členských štátov? Nie je to taká situácia, ktorú by britský právnik označil za podvod. Takže chcel by som vám pripomenúť, že každá reakcia vedie k reakcii, to je zákon fyziky, ale aj politiky, to sa týka obchodných cieľ, Môžeme spomenúť viaceré, príklad napríklad jeden podnik v našom volebnom okrsku, ktorý má významné aktivity v oblasti solárnych panelov. Jednoducho ich môžu zničiť tieto trestné clá. Takže ide tu o pracovné miesta v rozličných oblastiach, takže jednoducho ohrozíte napríklad pracovné miesta, ktoré sa týkajú montáže solárnych panelov. Ďakujem pekne za vašu, váš čas a vašu pozornosť.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 has rather to... Takže komisár by chcel teraz e, reagovať na otázky pred druhým kolom. Ďakujem, pán predseda. Keď zodpoviem otázky teraz, tak sa tým e, zodpovedajú aj prípadné doplnkové otázky. A Mám tiež pocit, že ste sa už spýtali na všetky možné veci, na ktoré sa dá spýtať, ale samozrejme v parlamente človek nikdy nevie, čo ešte príde. Pokiaľ ide o USA, dúfam, že začneme rokovať v júli. A existuje podľa mňa rozumná možnosť, že sa dohodneme na mandáte 14. júna v Luxemburgu. Nebudem sa venovať tomu audiovizuálnemu príliš. E, poviem iba, že sú tu tri červené línie, ktoré som už predstavil parlamentu. A ja si neviem predstaviť, čo sa môže stať v týchto rokovaniach, čo by išlo proti kultúrnej diverzite. Čokoľvek, čo by sa týkalo kultúrnej rozmanitosti, by bolo potrebné schváliť jednomyselne. Ja úprimne sa domnievam, že by sme mali ešte diskutovať o ďalších riešeniach. ale v tomto sektore prichádzajú e, nové riešenia vo vlnách veľmi rýchlo, najmä v digitálnej oblasti. Napríklad Apple, Google, Disney, e, všetky tieto spoločnosti vysielajú obsahy priamo zákazníkovi. A toto je súčasťou širšej otázky, čo v konečnom dôsledku ešte ostane pod kontrolou EÚ. Musíme teda vedieť a skúmať, aký bude rámec týchto zmien v budúcnosti. A ja by som o tomto chcel diskutovať z USA, ale uvidíme, aký bude mandát Pán predseda, vy nie ste zodpovední za túto oblasť, ani poslanci, ktorí sú tu prítomní, ale podľa mňa o tomto by mala prebiehať širšia rozpráva na plenárke, nie iba medzi poslancami tohto výboru. Je škodou, škoda, že to takto prebieha v parlamente. Ja som bol poslancom od 80. do, 9, do 94. A podľa mňa je škoda, že na plenárke vystupujú vždy tí istí, ktorí sa k danej téme vyjadrovali aj na výbore. Není tam žiadna širšia participácia, je to úzko zamerané. Bohužiaľ je to tak. Pokiaľ ide o Čínu, ja som kolegiu navrhoval predkladal návrh mandátu a rada musí o tomto mandáte rozhodnúť. Návrh mandátu sa týka ochrany investícií a trhových opatrení. My sme vždy jasne Číne hovorili, že chceme s nimi viesť rokovania, ale musí e, sa to vzťahovať aj na trhový prístup. Musíme rokovať aj o tom. Trikrát summit s Čínou dopadol tak, že tieto rokovania by sa mali týkať tém, ktoré sú dôležité a zaujímavé pre obe strany. To je veľmi dôležité. Chceli sme teda dostať na agendu aj také témy, ktoré pre druhú stranu nemusia byť tie najdôležitejšie. Ja chcem najskôr takisto zistiť, či aj Čína robí pokrok so svojím mandátom. Oni hovoria, že e, pracujú na tom, ale nevieme, kde sa presne nachádzajú. My sme teda už mandát predložili e, na rade, ale keď sa na rade schváli mandát, tak potom musíme ešte preskúmať, čo vlastne chcú od nás čínsky úradníci. A to je niekedy dosť ťažké zistiť, musím úprimne povedať. Pokiaľ ide o bilaterálne dohody o investíciách, my ich e, nebudeme schváľovať. My e, sme začali rokovať o dohode o investíciách s Čínou Bolo to oficiálne predložené aj samitu. Dostali to teda pán Van Rompuy aj pán Barroso. Takže teraz by sme nemali schváľovať e, rokovania o dohodách o bilaterálnych investíciách medzi členskými štátmi a Čínou. E, to by išlo proti všeobecnému postupu, nemalo by to žiaden zmysel, čiže nebudeme to schváľovať, takéto bilaterálne dohody. A čo to bolo s tým Talianskom? Spomínate si ešte? Vy ste sa pýtali na Taliansko však. Pokiaľ išlo o bilaterálne investičné dohody, týkalo sa to členských štátov a Vietnamu, Kazachstanu, nie Číny, ale Vietnamu, Kazachstanu a, no, a takýchto štátov informovali nás že je vyše 20 takýchto štátov. My sme takúto požiadavku doteraz nedostali, hovorí komisár. Pokiaľ ide o Vietnam, to je e, tiež súčasťou vyrokovávanej dohody o investíciách. A to vlastne závisí od EÚ. E nie od členských štátov. Realokácia ľudských zdrojov. K tomu poviem, že už máme trošku viac zdrojov. Aj to vďaka tomu, že minus 1% e, táto úspora sa nevzťahuje na nás. Dostali sme teda e, trošku lepšie podmienky ako iné generálne riaditeľstva, ale je pravdou, že Doteraz eh, sme mali dosť práce a mohli by sme využiť, potrebovali by sme ešte pár ľudí. Budem sa o to snažiť. Eh, niektorí sa domnievajú, že by malo byť čo najviac postov vždy, ale ja si myslím, že takýto prístup patrí skôr do minulosti. Pokiaľ ide o solárne panely, k tomu zaznelo viacero otázok a viem, že v protidumpingovom výbore 14, 14 alebo 15 členských štátov hlasovalo proti. Poprvé chcem povedať, že tento výbor je iba poradný, nerozhoduje. Rozhoduje Európska komisia o tom, či sa zavedú predbežné clá alebo nie. Keď sa pozriete na zloženie hlasovania, kto hlasoval za proti a kto sa zdržal, tým odpovedám aj pánom Campbellovi a Dartmouthovi. Není to tam také jednoduché s tým hlasovaním, funguje tam váženie hlasovania. Ja nevravím, že tomu nerozumiete, ale vy máte milné predstavy, pretože e, tam e, nejde len o to, kto hlasuje za a proti, ale aj kto je veľký štát a kto je malý štát. Chcem ešte povedať, že komisia má rozhodujúcu úlohu v takýchto postupoch To som veľmi jasne povedal aj čínskemu um, viceprezidentovi. Povedal som to aj verejne viacerým japonským žurnalistom. Oni na mňa nemôžu vyvíjať tlak tým, že budú vyvíjať tlak na iné členské štáty, na jednotlivé členské štáty. Mne je to jedno či ide o malý ostrov alebo najväčší štát sveta, pre mňa je toto isté, mne je to jedno. Čiže ak niekto bude vyvíjať e, tlak na členské štáty, tak stráca čas. Na mňa to nemá žiaden vplyv. A keď sa pozriete na ten postup, je veľmi dôležité, že je to len poradný postup a e, my príjmeme opatrenia vtedy, ak sa budeme e, domnievať, že je to potrebné. A to, ako ľudia v súkromí hlasujú, to je niečo iné než to, čo potom hovoria verejne. Niektoré členské štáty sa obávajú hlasovať podľa svojho presvedčenia a to nie je dobré a ja um, si toto uvedomujem. Pokiaľ ide o Bernta Laneho, nebudem um, komentovať vašu pozíciu k Číne. Mohol by som k tomu niečo povedať, ale neurobím to tak zatiaľ. Politické stanoviská a názory nie sú nikdy priamo čiare. Pokiaľ ide o Bangladeš, Myslím, že by sme mali postupovať týmto smerom, ale na obak stranách, nielen v Bangladeši, ale aj v Európe a v USA. Zaznel aj taký návrh, že by EÚ a USA spolupracovali. Dobre, ja som ochotný, ale potom by mali spolupracovať aj súkromné spoločnosti EÚ a USA. A my teda budeme spolupracovať s bangladežskou vládou. Mm, nie je to jednoduchá vec. My tu hovoríme o tisíckach podnikov v, vo veľmi nevyvinutej krajine. Je to teda proces, ale proces, ktorý by mal mať určité smerovanie. A ja nie som ochotný akceptovať to, aby sme e, my s nimi obchodovali a za takých podmienok ako v súčasnosti, keď sú tam 30-40 dolárové mesačné mzdy. To jednoducho odmietam. Keď sa hovorí o, o mzdách, Ide tam často aj o protekcionizmus, ale oni musia jednoducho jasne ukázať, že robia niečo pre tých chudobných ľudí, len tak budeme spolupracovať. A tu sa budeme snažiť o skutočný pokrok. Uh, I think it was with respect to uh, uh, Mrs. Keller put that question. Ďalšia otázka, myslím, že bola pani Keller, ktorá ju položila, tá sa týkala Bangladeša. Uh, ide do stratégiu všetko okrem zbraní. A keď sa pozrieme na podmienky, tie nie sú až tak široko poňaté. A to má svoje dôvody, pretože keby sme tam zaviedli príliš veľa podmienok, tak jednoducho by sme dali signál najmenej rozvinutým krajinám, že sa s nimi nedá pracovať. Teda musíme sa snažiť poňať to vyváženie. Počet e, podmienok Medzinárodnej organizácie práce nie je úplne vyčerpávajúci, a keď e, zvažujeme kroky, aké by sme mali urobiť, budeme sa neskôr musieť pozrieť, e, aké to má dopad na prax. Mali by sme im dať priestor preukázať túto ochotu dodržovať tých podmienky, ale môžeme tu vychádzať iba zo správy MOP. A aktuálna správa zohľadňuje celý proces. Z pravidla by sa malo vychádzať z záverov MOP a z toho, Čiže skonštatovali, že došlo k závažnému porušeniu viacerých podmienok. Pani Keller, ja som vôbec nehovorila o obmedzeniach dovozu, ja som hovorila o záväzných pravidlách e, spoločenskej zodpovednosti firiem, e, vôbec nie o obmedzeniach e, dovozu. Ja som totiž to proti obmedzeniam dovozu. Ja som povedal, že toto dve strany musíme hovoriť o spoločenskej zodpovednosti firiem. Taktiež ja si myslím, že tieto firmy majú zodpovednosť. Oceňujem pozíciu viacerých európskych firiem, ale malo by to byť záväzné do budúcna ja som rozhodne za to. Myslím, že e, sú zodpovední za svoj dodávateľský reťazec. E, Isté nie je vždy jednoduché kontrolovať to, sú tu subdodávateľi a tak ďalej. Ale nejde tu o malé podniky, sú to veľké firmy a môžu si dovoliť investovať do tohto sektora, tak aby si boli istí, že ich dodávateľský reťazec e, funguje správne. V tomto smere naozaj nemám čo skrývať. Bol som vždy jednoznačný. Aj čo sa týka konfliktných minerálov. Dúfam, že predložíme návrh do konca tohto roka. Ďalej, čo sa týka dvojitého využívania, musíme prekonať to zaseknutie medzi radou a parlamentom v oblasti omnibusu. Teda tohto všeobecného nariadenia omnibus musíme robiť všetko preto, aby sme podporovali európsku konkurencieschopnosť v rámci dodržiavania všetkých záväzkov bezpečnosti. Dúfam, že teda dosiahneme dohodu v tomto smere čo najskôr. a potom sa k tomu vrátime ďalej. Pani Kochmerin. K otázke Kanady. Povedali ste, že dúfame už dosť dlho, že sa podarí uzavrieť túto dohodu. A ja v to dúfam. Musím povedať, že keď som naposledy bol v Otave, bola naozaj veľká zima. Teda nie priamo tam, kde sme zasadali, ale vonku, Bez toho, aby som zachádzal do podrobností, ešte stále sa rokuje. Dalo by sa však povedať, že sú to naozaj e, detaily. Niekedy sú však detaily dosť dôležité. Ešte stále sa rokuje o, o rozsahu a pomere čerstvého a mrazeného mesa čo sa týka vozu do EÚ, e, má to dosť veľký vplyv na hodnotu a o tom sa diskutuje dosť dlhodobo. Nie je to teda veľká politika, ale aj o tom toto je. Ja nie som žiadny expert, ale naozaj môže mať aj takýto faktor, teda pomer čerstvého a mrazeného mesa. Môže to mať vplyv na um, na výsledky dohody. E, ďalšia otvorená vec e, je verejné obstarávanie. E, to je všetko. Všetko ostatné je už dohodnuté. Myslím, že dnes, zajtra, pozajtra v Paríži sa skutoční stretnutie, pretože prebieha ministerská schôdza OECD. A dúfam, že sa nám podarí posunúť opäť ďalej. Sme už naozaj tesne pred koncom, doslova 5 cm, ale už nám naozaj dochádza energia. Ďalej k telekomu. My sa snažíme na kolegiu príjmať rozhodnutie. V zásade sme ochotní to podporiť. A postup v súvislosti so solárnymi panelmi vychádza zo stiažnosti. Nie je to opatrenie z vlastnej iniciatívy, ide tu o stiažnosť. Mimochodom, po väčšine nemeckých firiem ale nevadí. Postup v oblasti telekomunikácií by bol eh, vlastnou iniciatívou. Kolegium sa rozhodlo v zásade to podporiť eh, a získalo si to jednomyselnú podporu. Myslím, že aj to má svoj význam. Bolo to jednomyselné rozhodnutie. A to bez nejakého tlaku, môžem vás ubezpečiť. Teraz sa uvidí, ako ďalej dávame teraz všetkým partnerom čas vyrokovať nejaké riešenie a je teraz na nich, aby vstúpili. Ak neustúpia, tak budeme musieť prijať ďalšie kroky. A ešte jedna všeobecná poznámka. To, to je naozaj veľmi dôležitá diskusia s Čínou. Myslím, že je to jedna z najvýznamnejších diskusí o obchode, ktorá aktuálne prebieha Možno s výnimkou dohody z USA, ale tá je úplne iného charakteru. To nie je spor. Tu je snaha spolupracovať do budúcna. Ale toto je naozaj mimoriadne významná eh, diskusia, pretože tu ide o to, že ak Čína začína konkurovať s nami, či budú musieť dodržiavať eh, férové podmienky. O to tu ide. Ide tu o solárne panely, o siete a o všetky ďalšie sektory, ktoré si vyčlenili v, vo svojej e, ďalšej 5 ročnici ako kľúčové. E, Isté, že majú právo označiť za kľúčové a majú právo konkurovať nám, ale musia sa držať pravidel. A práve na toto sa orientujeme v tejto diskusii. Členské štáty si toto musia dobre uvedomiť predtým, než budú hlasovať. Pán Campbell. Možno mi neveríte, ale ja mám rád britských politikov. Myslím, že majú taký špecifický štýl. Veľmi by ste nám chýbali, ak by ste odišli. Myslím, že dosť výrazne oživujete diskusiu. Viete sa tak eh, nahnevať pre svoju vec. A pritom je to váš eh, špecifický zmysel pre humor. Mne sa to však páči. Nepovedal som, že Veľká Británia nerozumie Európe, to nie. Myslím, že môžem povedať eh, o politike Veľkej Británie čokoľvek, pretože som občan EÚ, ja som nehovoril eh, ako člen komisie, ako komisár. Myslím, že aspoň súkromne by väčšina kolegov so mnou súhlasila. Ale o to tu teraz nejde. Nejde tu o to, čo som to povedal vo funkcii komisára alebo jednotlivca. Vy predsa veríte v to, že existuje eh, sloboda prejavu. Kde by bol tento parlament bez slobody prejavu? Bol som jednoducho na večeri s manželkou v Paríži a pri vedľajšom stole bol konzervatívny poslanec, britského parlamentu. Začali sme diskutovať a bol euroskeptik, Ja som sa snažil ho presvedčiť. Takmer sa mi to podarilo, keď sme sa dostali e, k dezertu. Myslím, že je mnoho nedorozumení o Európskej únii. To sa snažím vysvetľovať každému. Myslím, že ako politik mám na to právo Nemyslím, že teda budete žiadať, aby som sa nejako ospravedlňoval za tieto moje vyjadrenia. A či by sme uzatvárali dohodu o obchode s Veľkou Britániou, e, o to teraz nejde, vy ste predsa členom EÚ. Ja dúfam, nemyslím si, že opustíte EÚ, preto si nemyslím, že má význam diskutovať o takýchto hypotetických témach, e, keď máme mnoho iných skutočných tém, o ktorých e, je potrebné diskutovať. E, naučil som sa nové slovo, frolik. Moja asistentka Elena mi to veľmi láskavo vysvetlila. Je to nejaký tanček. Je to nejaký frivolný tanček. Ďalej Lord Dartmouth morálna autorita, aj váš spôsob vyjadrovania sa mi páči, ale nejak mi nevadí. Ďalšia otázka. Pozorne to sledujeme, budeme sledovať, keď sa to objaví v prvej správe. Malo by to byť do konca tohto funkčného obdobia, v tomto s vami súhlasím. A Taktiež, čo sa týka Mianmarska, aj k tomu by sme sa mali vrátiť ešte pred koncom tohto funkčného obdobia. Ďalej. TDI. Ja súhlasím s plným zapojením Európskeho parlamentu. Myslím, že by sme mohli dosiahnuť dohodu. Môžeme diskutovať o tom, čo by malo byť obsahom tohto nástroja tvrdíte, že by som nemal ustúpiť vo veci Číny, neustúpim. Ďalej dohoda s Trinidad a Tobago nepoznám konkrétne podrobnosti, pozrieme sa na to. Naozaj vám k tomu nevieme e, nič povedať takto z pamäti. A ďalej, čo sa týka transparentnosti, ja som naozaj ochotný zájsť tak ďaleko, ako bude potrebné. A myslím, že rokovania, ktoré prebiehajú z USA, by nám mali umožniť postupovať transparentnejšie ako v iných rokovaniach. Isté, že za predpokladu toho, že Spojené štáty s tým budú súhlasiť, ja ich o to požiadam. Myslím, že by sme mohli eh, to poňať veľmi transparentne, pretože Všetci vieme, o čo tu ide. Napokon e, sa budeme musieť dohodnúť. Vieme, aké sú tu záujmy, e, čo všetko je potrebné uspokojiť. E, teda, dalo by sa povedať, že by tieto rokovania mohli byť o mnoho otvorenejšie ako v prípade iných krajín, ktorýchkoľvek iných krajín. Bolo by to o mnoho ťažšie, napríklad s krajinou, ktorá nie je úplne plnoprávnou demokraciou. Ja naozaj teda nemám žiadny problém s transparentnosťou, už som to jasne povedal. Viete, že nerokujem sám, mám aj rokovacieho, rokovací proťažok. A títo musia potvrdiť túto ochotu transparentnosti Taktiež je tu rozdiel medzi transparentnosťou a tvrdením a odhalením všetkých eh, svojich kariet. Ani vy by ste to neurobili v rokovaniach. Snažite sa trošku si tie karty schovať. Ale čo sa týka samotného priebehu rokovaní, kde sú tie sporné body, kde sú odlišnosti v názoroch, eh, s tým nemal som že žiadny problém, sa to všetko zverejňovalo. Kolegovia, naša schôdza e, skončila, vypršal čas. Ďakujem vám všetkým. Ospravedlňujem sa tým, ktorí nedostali priestor klásť otázky. Budete hneď prvý na zozname na budúce. Ďakujeme aj vám, pán komisár. Yes, definitely. Beat from Chinese. Full support.